Okay, colleagues and uh, friends, perhaps we can look to... Uh... Kolegyne, kolegovia, môžeme začať? Je 15.05. Ja nie som pani Greslek. Mm, tá bohužiaľ nemohla dnes popoludní prísť, takže bohužiaľ uh, budete ma musieť znášať celý tento meeting. Máme dnes naozaj nabitý program rokovania. Dnes popoludní mám poznámky predsedu. Máme na jeden bod asi 30 minút. Poprosím kolegov, aby sa naozaj držali predpísaného času. Prvým bodom na programe je schválenie e, programu. Mm, dostali ste to mailom, myslím, že nie sú výhrady. Dobre, schváľujeme. E, ďalšia vec oznámenia predsedníctva. Ehm, máte news int.cont a takisto vidíte, e, že toto dnešné zasadnutie je webstreamované. Určite nás sledujú na internete. Bod 3. Osobitná správa Európskeho dvora auditorov rokovania komisie o partnerských dohodách a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 až 2020 a tak ďalej. Príslušný člen Dvora auditorov je pán Balko. Pán Balko, poprosíme vás, aby ste predniesli vašu prezentáciu. Thank you. Good afternoon, Mr. Chair. Thank you, uh, Derek. Ďakujem, Derek, ďakujem pán spravodajca Pirinsky, dámy a páni. Som veľmi rád, že môžem predstaviť túto osobitnú správu číslo 2 2017, kde o, budeme skúmať, ako komisia rokovala o partnerských dohodách na roky 2014 e, až 2020. Budeme hovoriť aj o kohezných programoch a o prioritách stratégie EÚ 2020, e, ako sa odôvodňujú in, intervencia a, a investičné potreby. Ako som už povedal pánovi Pirinskému, počas nášho prípravného zasadnutia prvá správa potom bude doplnená neskôr počas roka správou o ex ante kondicionalite a o výkonnostnej rezerve Zverejňovanie dohod medzi komisiou a členskými štátmi, to sú e, partnerské dohody medzi komisiou a členskými štátmi sú strategické investičné plány, v ktorých členské štáty uvádzajú svoje národné priority e, investovania. Boli e, vyrokované v roku 2014 do decembra 2015. Komisia vyrokovala 387 operačných programov pre fondy RDF, ESF a kohezný fond. Ehm, komisia efektívne vyrokovala tieto partnerské dohody na roky 14 až 20, to je záver našej správy, a takisto aj operačné programy pre kohíziu. Ehm, rokovania boli ukončené v rámci regulačných lehôd a zabezpečila sa tým koherentnosť operatívnych programov, ale komisii sa nepodarilo ehm, harmonizovať finančné monitorovanie medzi fondami a zosúľadiť indikátory e, výsledkov a výstupov. E, to by bolo dôležité, aby sme mohli porovnávať dobré e, dáta jednotlivých produktov. Vysoké, vysoký počet indikátorov a potreba doplnkových údajov. To všetko zvyšuje administratívnu záťaž. A teraz viac o detailoch. Najprv poviem niečo o procese legislatívny balík pre koheznú politiku na roky 14 až 20. Bol schválený v decembri 2013, teda o 5 mesiacov neskôr ako v predchádzajúcom období. Napriek tomu členské štáty predložili včas všetky partnerské dohody a v priemere komisia ich schválila do 5 mesiacov, o mesiac rýchlejšie ako národné strategické referenčné rámce v rámci predchádzajúceho obdobia. Už v roku 2012 komisia proaktívne začala neformálne rokovania s členskými štátmi a vydala pozičné dokumenty, to bola nová vec. A tam bola analýza hlavných víziev e, každého členského štátu. Mm, zisťovalo sa, ako členské štáty plnia e, ciele Európa 2020 členské štáty e, operačné programy predložili včas a komisia ich e, schválila v rámci regulačnej lehoty e, porovnateľne s predchádzajúcim obdobím. Rokovania o operačných programoch medzi komisiou a členskými štátmi boli náročnejšie ako v predchádzajúcom období. Dôvodom boli dodatočné požiadavky ako ex ante kondicionalita alebo požiadavka explicitnejšej intervenčnej logiky, problémy s IT, viaceré kola schváľovania na komisii, kvalitatívne problémy niektorých programových dokumentov, ktoré predkladali členské štáty. Na základe týchto prvých pozorovaní odporúčame, aby komisia pre, predložila legislatívny návrh o koheznej politike po roku 2020 včas, aby bolo dosť času na E, ukončenie rokovaní na úrovni legislatívnych orgánov. Po druhé, pokiaľ ide o priority v oblasti koheznej politiky do roku 2020, e, tieto partnerské dohody sú efektívnym nástrojom, najmä pre fond ESI a ide o to, aby ciele e, boli v súlade s stratégiou a aby Špecifické požiadavky fondu boli prekročené, pretože dosiahnutie strategických cieľov si vyžiada príspevky e, z národných rozpočtov e, za hranice, čo je naplánované pre ESIF. Komisia e, sa snaží, aby sa tento film dobre plnil a členské štáty e, úspešne e, pracovali na intervenčnej logike. Ale um, informácie v operačných programoch sú niekedy nekonzistné e, s informáciami v partnerských dohodách a nie vždy je možné overiť, či požiadavky tematickej koncentrácie sú rešpektované. Na základe týchto pozorovaní odporúčame, aby členské štáty komisii poskytli finančnú informáciu, ktorú potrebuje, aby mohli monitorovať dodržiavanie požiadavky tematickej koncentrácie. Ďalšie odporúčanie pre komisiu je, aby zabezpečila, že ringfencing fondu ESI na tematické ciele bude rešpektovaný na úrovni členských štátov. No a teraz najdôležitejšia záležitosť v našej správe a to je zložitosť operačných programov na roky 14 až 20. To vyplýva z kombinácie týchto parametrov. Počet prioritných osí, ktoré definujú členské štáty, počet investičných priorít, ktoré riešia a počet kategórií regiónov, um, ktoré operačné programy pokrývajú. Pozrite si prosím trojrozmernú maticu v prílohe 13 strane 89 našej správy. Asi si uvedomíte, keď si pozriete tento kruhový e, graf, že to naozaj nie je zjednodušenie. Okrem toho, finančné monitorovanie investícií sa e, líši medzi ERDF a ESF. Pokiaľ ide o ERDF, Prepojenie medzi akciami a financovaním nemôže byť potvrdené, keďže finančné informácie nie sú v súlade s investičnými prioritami. Každá priorita korešponduje s jednou oblasťou intervencií. Pokiaľ ide o RTF, e, to isté intervenčné pole sa môže používať v rámci rôznych tematických cieľov alebo investičných priorít to zabráni monitorovaniu pokroku, pretože nebude jasné, koľko peňazí bolo alokovaných v rámci investičných priorít v RDF. Pokiaľ ide o meranie výkonu, sú tam rôzne prístupy v RDF a ESF. Pozrite si stranu 4, prosím, tabuľku 15, ktorá má veľkú výpovednú hodnotu. Pokiaľ ide o ESF, je tam viac silných stránok ako slabých a naopak. Pokiaľ e, Vidíme, že tu narastá počet e, indikátorov výkonu, ktoré, e, sú potreb, ktoré je potrebné monitorovať. Musíme zohľadniť aj náklady na zber týchto údajov a my sa domnievame, že počet indikátorov výkonu je príliš vysoký. Okrem toho chýba spoločná definícia výstupu a výsledku. Pokiaľ ide o ESF, eh, Tam eh, skúmame účastníkov alebo entity, to sú účastníci, ktorí dostali kvalifikáciu alebo zamestnanie. Pokiaľ ide o ERDF, výsledky sú makrodimenzie, ktoré eh, podporili intervencie, napríklad výskum a vývoj viac eh, údajov o výstupoch eh, by nám pomohlo eh, v období po roku 2020. Preto odporúčame, aby komisia definovala spoločnú terminológiu output a result, výstup a výsledok a toto by sa malo zapracovať do finančného nariadenia, aby sa zabezpečilo, že sa tieto definície budú používať po roku 2020. Takisto by sa mal, mali e, zo, zanalýzovať o roky 2014 až 2020 na základe spoločných indikátorov a e, podľa programovo špecifických indikátorov. Členské štáty by mali prestať používať zbytočné programovo špecifické indikátory v prípade zmeny programov, čiže už v súčasnom programovom období. Pokiaľ ide o dopad programov, to sa ukáže v hodnoteniach, ako to bolo v predchádzajúcich e, obdobiach. A tieto dáta budú systematicky zbierané a e, budú ich reportovať členské štáty komisii. Výsledkové indikátory ERDF nezaznamenávajú ale okamžité výsledky projektov a teda tieto údaje nebudeme mať k dispozícii, ak sa členské štáty nerozhodnú dobrovoľne dodatočne, dodatočné dáta zbierať. Tieto dáta ale nie sú predmetom um, pravidelného reportingu a kontroly. Preto odporúčame, aby, člensk- aby komisia rozširovala osvedčené postupy členských štátov pokiaľ ide o hodnotenia, aby pomáhala členským štátom aktualizovať ich hodnotiace e, plány, kde sú takéto e, osvedčené postupy v hodnoteniach. Domnievame sa, že pokiaľ ide o zber údajov o e, výsledkoch a výstupoch, je tu veľká slabina v súčasnom systéme. V dôsledku toho členské štáty budú musieť vyvinúť e, špecifické monitorovacie systémy pre špecifické fondy, aby mohli zohľadniť odlišné metodológie a príliš veľký počet programov o špecifických indikátorov. To e, bude administratívna záťaž a okrem toho nevieme ešte, ako sa tieto dáta budú využívať. A preto odporúčame, aby komisia použila dáta z ročných implementačných správ a hodnotení na komparatívnu analýzu výkonu a kde je to primerané, by sa mal robiť benchmarking, aby e, sa vytvorili možnosti na policy learning e, počas obdobia 2014 až 2020. Pokiaľ ide o kohezné financovanie v období po roku 2020 majú sa používať dáta na e, v základe skutočných jednotkových nákladov. Na záver, dámy a pani, s hrniem e, nadpis tejto správy. Komisia efektívne rokovala v rokoch 2014 až 2020 o partnerských dohodách, vyrokovala úspešné partnerské dohody Ehm, lepšie splnila priority Európa 2020, ale neustále sa zvyšuje e, zložitosť merania výkonu a to e, vyvoláva v nás obavy. Uh, ďakujem veľmi pekne za túto komplexnú prezentáciu, veľa dôležitých bodov. No a slovo teraz dostane náš spravodajca, pán Pirinsky. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád poďakoval pánu Balkovi a za jeho prezentáciu, ktorá vystihuje podstatu tejto osobitnej správy. No a kolegyne, kolegovia, dovolte mi ešte povedať, že čo sa týka tejto správy a ďalšej správy, tak je to maximálne aktuálne v tomto momente, kedy sa pripravuje 7. fórum kohézii komisii, je celkom jasné, e, že kohezná politika sa na jednej strane uznáva ako najdôležitejší investičný nástroj Európskej únie, ale súčasne že je potrebná zásadná reforma. Takže my sa musíme venovať ako sme politike po roku 2020. No, dovolte mi teraz prejsť priamo k problémom a odporúčaniam, ktoré osobitná správa zdôraznila, pretože si myslím, že sú, sú tu problémy, ktoré treba zvažovať vo svetle presne toho, čo sa stane po roku 2020. No a Prvá vec súvisí s aktuálnosťou prvé odporúčanie Dvora auditorov. celkom jasne hovorí, že komisia by mala zaistiť, že návrhy musia čo nedostatočný čas na rokovania s ohľadom na e, náročné skúsenosti pred roku 2013 a e, ohľadom na jasnú výzvu menších zdrojov a výzvy samotnej politiky. Je tu veľmi jasná povinnosť pre komisiu predložiť svoj, svoju návrh rámca kohezné politiky po roku 2020 pred 1. januárom 2019. No a komisia v reakcii hovorí, že predloží svoj návrh následne. Dámy páni, oba tieto názory komisie si zasluhujú, podľa môjho názoru, kritické preverenie, pretože počúvame a zdá sa, že to tak je, že komisia nedrží 1. január 2019 ako predlžení svojho rámca očakáva sa, že možno sa to stane koncom prvej polovice budúceho roka, ale to len možno. No a to, že legislatívny balíček by bol predložený až neskôr a nie priamo po predložení rámca MFF, to je tiež veľmi pochybné. Čiže moja otázka znie, aká je pozícia komisie dnes? Čo zamýšľa sa stá do 1. januára, po 1. januári a čas legislatívnym návrhom v štvrtom odstavci pracovného dokumentu, ktorý navrhujem, je uvedená presne táto formulácia, že pres alebo bezprostredne po prezentácii legislatívneho balíčka. No a my potrebujeme veľmi jasnú a jednoznačnú reakciu komisie, ako bude reagovať na tieto odporúčania dvora auditorov Užitočnú dočnú politiku po roku 2020 a ďalšia veci. súvisí eh, s matematikou a semantickou koncentráciou. Komisia akceptuje odporúčania, ale opätovne sú tu otázky, pretože v správe sa hovorí o oznámení komisie z decembra 2015, čo sa týka maximalizácie eh, efektov fondu ESI na rast zamestnanosť. To je niečo, čo v rámci ustanovení CPR eh, článku 63 komisia bola povinná eh, predložiť strednodobé hodnotenie o tom, ako prispeli prostriedky. Ja by som chcel povedať, že na výbore pre zamestnanosť panovalo, panovala jednota a baví, že namiesto takéto správy komisia predložila len oznámenie s niektorými informáciami o rokovaniach, o dohodách, o partnerstve a programoch operačných bez skutočnej analýzy kritické otázky, aké boli skutočne príspevky e, fondov, ako boli hodnotené. Takže tu opätovne e, v súvislosti s druhým odporúčaním potrebujeme oveľa lepšiu odpoveď e, komisie o tematickej koncentrácii. Ďalej odporúčanie 3. Pán Balko to právom zdôraznil. Súvisí to s definíciami a terminológiou hlavne o tom, čo sa týka definícii slov output a results. Komisia hovorí, že čiastočne prijíma toto odporúčanie no, na to, že momentálne nemôže predložiť nejaké konkrétne uh, pripomienky o omnibuse parlament uh, e, v tomto sa dobre pripravil a je pripravený na trialóg tý témy. No už niekto by očakával od komisie, že eh, oveľa jednoznačne, že povie, ako bude riešiť hlavnú výzvu jasnosti a jednoznačnosti eh, v tom, čo, za čo, čo považuje za výsledky results a outputs, výstupy. No a tiež je to, to ukáže to, či kohezná politika funguje správne. Odporúčania 4 a 5 sú pre komisiu viac menej priateľné a jednoznačné, súvisia spoločnými indikátormi e, výstupov, e, vykonávanie výzvy, e, analýz. A piaté odporúčanie súvisí s postupmi, ako sa vyhnúť nejakému prikrašľovaniu a ja by som tak chcel sústrediť teraz na odporúčanie 6, ktoré hovorí, že ak by komisia podporovala použitie benchmarkingu a aplikovala eh, koncepciu performance budget. No, reakciami komisie eh, uvádzajú argumenty, prečo je toto eh, nemožné a nezrealizovateľné, okrem výnimočných prípadov. Avšak pravda je taká, že to bolo odporúčené už aj v predchádzajúcich uzneseniach Európskeho parlamentu. Tu výzva ukázať, ako toto prispieva špecifickým úlohám. My si uvedomujeme, že pracujeme v prostredí vysokej skepsy, vlasti koheznej politiky. No a tu populistické nálady, ktoré z časti formujú myslenie tiež politických kruhov a lídrov. Takže sú opatrní v mysle koheznej politiky, takže my musíme veľmi jednoznačne povedať, ako sa, by sa mala kohezná politika a jej účinky celkom jednoznačne realizovať. No a na záver, čiže také tri všeobecné obavy a odporúčania. Poprvé zjednodušenie, zjednodušenie, zdá sa, teda nie, že zdá sa, ale celkom jednoznačne sa nezrealizovalo za ostatných 7 rokov podľa správy to bolo v rámci časového rámca alebo v rámci časového plánu, ale zvýšila sa komplexnosť. Vidíme to o potrebe 2 až 3 násobnej, trojnásobného podávania správ. No a toto jednoznačne nepotrebujeme. Zjednodušovanie aj naďalej ostáva jasnou a kľúčovou výzvou ďalej. Prístupnosť a prostriedkov že to máme zjednodušie umožniť. Pri viacerých príležitostiach sme si počuli, že o obavy o prístupnosti zdrojov treba celkom jasne vyriešiť otázku toho, ako to zlepší. No a tretia výzva je dať toto strategického rámca, pretože za ostatných 7 rokov ciele a priority Európa 2020, také projekty, no a čo sa bude deť po roku 2020? my zvažujeme a rozmýšľame nad eh, budúcnosťou bez definície. No a chcem povedať, že potrebujeme orientáciu, budeme očakávať prezentáciu predsedu komisie Junckera v septembri na to, aby eh, sa nám na to objasnil. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Vy ste položili komisii viacero otázok dúfam, že komisia to zodpovie neskôr. Na slovo teraz dostanú tí poslanci, ktorí by chceli sa vyjadriť. A Martina ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem auditoru pánu Balkovi a pánu Pirinskému za komplexné a vyčerpávajúce dokumenty. Ja musím povedať, že súhlasím s pripomienkami našich kolegov, no a ja mám pár pripomienok. Dnes ja tiež som znepokojená z toho eh, odkladu 5 mesiacov. Myslím, že to nie je dobrý signál. Myslím, že na to, aby sme sa eh, pripravili, to jediný spôsob, ako pripraviť, eh, to je dobrým spôsobom, aby sme sa nemuseli ponáhľať koncom programovacieho obdobia. A myslím, že komisia a zákonodárca musia zaistiť, aby všetci, všetky partner, partnerské dohody boli schválené na čas a s dostatočným, dostatočným predstihom, aby sa dali prijať nové operačné programy pred začiatkom operačného obdobia, pretože tie odklady a meškania budú neustále. A to sa opakuje každé programovacie obdobie. No a myslím, že možnosť začiatku neformálnych eh, rokovaní s členskými štátmi, tie by mohli začať ešte pred ešte vopred mohli by odhaliť slabiny. No mne sa niekedy zdá, ako keby komisia alebo členské štáty sa nepoučili z minulosti, pretože sledujeme opakovanie rovnakých chýb, neskôr prijatie operačných programov, čo vedie eh, k nedostatočnej absorpcii, také využitie a eh, financovanie po programovacom období. Takže prečo sa nedokážeme použiť, poučiť? No, toto sú moje prvé otázky. Dúfam, že komisia na to bude vedieť zodpovedať. No a druhá téma, ja mám trochu obavy s tisícov indikátorov výkonnosti, ktoré vytvárajú členské štáty a spoločné indikátory. Menej, no, ja myslím, že toto eh, vysoké, tento vysoký počet eh, indikátorov bude viesť k dodatočnej administratívnej záťaži. Takže myslím, že to by sme mali vyriešiť a rada by som požiadala komisiu, aká, aká je momentálny stav v rámci harmonizácie rôznych indikátorov a či je možné nejak v budúcnosti nájsť jednu skupinu indikátorov pre celé dostupné financovanie, pretože to ste pomôže. No a posledná otázka pre komisiu je, ako chce komisia viesť členské štáty tomu, aby dokumentovali svoje snahy eh, občanov na regionálnej, lokálnej úrovni, eh, tzv. prístup bottom-up, pretože my sledujeme, že niekedy potreby občanov EÚ sa v partnerských dohodách nezohľadňujú a rob, tieto dohody sa príjmajú len na národnej úrovni. Takže ako chce komisia zaistiť, že členské štáty urobia vyvinú maximálne snahy pre prístup bottom-up. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Martina. A bolo to veľa otázok. No a pre komisia, pre, máme tu zástupcu generálneho riaditeľa, pána Popinsa. Mohli by ste zodpovedať na niektoré otázky poslancov. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Balko z Európskeho dvora auditorov za tento audit. My by sme chceli poďakovať dvoru auditoru za uznanie práce komisie, pretože je pravda, že aj neskorému schváleniu regulačného rámca sa to nám podarilo dobehnúť veci a zlepšiť naše veľmi je pravda tiež, že sme začali formálny dialog s členskými štátmi a vyvodili sme poučenia z minulých období a pravda, že musíme začať intenzívne pracovať s členskými štátmi na podstate programov bez ohľadu na skutočnosť, že nevieme koľko nás ide do členských štátov. Myslím, že sa to oplatilo, je pravda, že sú tu ešte nejaké komplikácie, ale myslím, že poprvýkrát kohezná politika tiež dokáže ukázať, že naše investície sú zacielené, že sa snažíme zlepšiť efektivitu a mať dopady na rast a zamestnanosť v členských štátoch, v Európe, regiónoch. No a poprvýkrát ukazujeme plánované výsledky v konkrétnych oblastiach. Snažíme sa agregovať rôzne indikátory výkonnosti a vysvetliť, čo chceme dosiahnuť alebo čo sa má dosiahnuť pomocou našich finančných prostriedkov. Tiež je pravda, že sa veľmi venujeme transparentnosti a benchmarkingu. No a platforma otvorených údajov existuje a obsahuje priority, tak ako to bolo plánované, keď sme príjmali programy a neustále updateujeme túto platformu. Umožňuje to porovnanie benchmarkov medzi podobnými programy a podobnými prioritami. No a my sme chceli, chceme podporiť používanie tejto platformy na to, aby sme mohli ukázať rôzne a konkrétne časti našich programov, či prinášajú výsledky alebo nie. Takže v praxi robíme veľa porovnaní a benchmarkingu. Myslím, že hlavná kritika sa týka komplexnej ikonosti, ale nesmieme zabúdať na to, že naša politika je komplexná a tiež eh, z toho, že my presadzovanie sústredenie na Európu 2020 musíme zohľadňovať teritoriálne potreby a preto rámec možno vyzerá až príliš komplikovane, no a súčasne hodnotíme tento rámec a neustále spolupracujeme s členskými štátmi na zlepšení výkazníctva počas súčasného rámca a v rámci konkrétnych indikátorov A tiež je pravda, že každý rok analizujeme výročné správy a výsledky posielame vám, rade a všetkým. A v roku 2017 to je minimočný rok, pretože členské štáty zašlo svoju právo, správu o pokrokoch. No a myslím, že dúfam, že tam uvidíte, že niektoré z vašich otázok budú zodpovedané a tiež uvidíme, ako sa priority riešia a ako e, sa uplatňuje tematická koncentrácia. Myslím, že komisia definovala priority, máme 10 priorit, ale samozrejme tie zodpovedajú e, že na tomu, čo investujeme do programov, ale tiež sú zamerané na lepšie prepojenie s regulačnými reformami a európskym semestrom a s novými výzvami, ktoré sa vynárajú pred EÚ ako migrácia a tiež bezpečnosť a obrana. A myslím, že nemôžeme zabúdať na to, že naše programy môžu byť tiež flexibilné a môžu zohľadňovať nové dôležité výzvy pre EU v rámci našich programov. No by som ešte dodal, že zlepšenie výkonnosti je našou prioritou a my robíme všetko, v našich silách, aby sme dokázali zhromažiť nevyhnutné údaje a vykonali nevyhnutné analýzy. Ale čo sa týka budúcnosti, myslím, že je jasné, že komisia sa rozhodla skôr predložiť bielu knihu o budúcnosti financovania. To bude dostupné, myslím, že tento týždeň a myslím, že to bude tiež východisko pre akékoľvek diskusie v budúcnosti o konkrétnom financovaní európskeho rozpočtu. No a to je na teraz všetko. Ale dokonca tohto roku predložíme kvalitné správy, no a môžem ukázať a prislúbiť, že máme vlastný prístup pre implementáciu našich programov. Nie je, je pravda, že sa nám nepodarilo dosiahnuť zjednodušenie PBF, 60% zjednodušenie pre mnohé programy. Mnohé členské štáty teraz implementujú celé programy, ako pobalské krajiny a ostatné, tiež e, sú krajiny, e, ktoré ústava je veľmi náročná, ale ktorí sa rozhodli pre daný program, ako napríklad Rakúsko, ale súčasne musíme rešpektovať skutočnosť, že niektoré členské štáty e, vykonávajú veľmi dôležité regionálne reformy a dajú viac právomocí regiónom ako Francúzsko a Grécko a to tiež musíme rešpektovať. Takže myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť veľmi dobrú architektúru. My sa budeme čo najviac snažiť aj v budúcnosti, ale neexistuje nejaké univerzálne riešenie, pretože členské štáty sú veľmi rôzne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Bolo tu veľa otázok na komisiu. zástupcovia účtovného dvora. Pán Balko asi k tomu nebudú mať, ale ak by chcel pán Balko zareagovať, tak nech sa páči. No, I explain our observation in my opening speech. Všetko som už vysvetlil vo svojom úvodnom prejave, len by som doplnil to, že na prvý pohľad sa môže zdať, že správa je skôr teoretická a nie praktická, ale ja si myslím, že by sme si mali uvedomiť, že je to základ, podľa ktorého sa vynakladajú finančné prostriedky EÚ. A môj osobný pohľad na budúcnosť je taký, že predovšetkým sa budeme zaoberať e, dopadmi Brexitu na budúci vývoj a myslím, že pro Brexit, po Brexite sa toho veľa zmení a to, na to nesmieme zabúdať. A ďalšia vec, ktorú som spomenul na úvod, pripravujeme alebo dokončujeme zvláštnu správu o dohodách o partnerstve číslo 2 a táto sa bude zaoberať hlavnými témami prvej správy, teda ex ante kondicionalita rezerva. Určite tu prebehne veľmi zaujímavá diskusia s komisiou. A tiež si myslím, že je to veľmi zásadná vec, pretože z toho vychádza aj celé to financovanie do budúcnosti. Ďakujem, pán Balko. Teraz pán Pirinsky. Dodal by ste niečo na záver, pán spravodajca? Ďakujem, hovorí pán Pirinsky. Určite by som toho mohol dodať viacej, ale reakcia generálneho riaditeľa z komisie bola pre mňa veľmi zaujímavá. Na úvod povedal, že neformálne rokovanie s členskými štátmi, tak tie sa začali, aby sa vyhlo o neskoreniu. A ja si myslím, že to je aj odpoveď na prvú otázku pani Dlabajovej. a ich obáv, že sme sa nepoučili z minulosti. Tu by som len komisiu povzbudil, aby sa neuspokojila s tým doterajším postupom, ale aby začala pripravovať veľmi silný protikrízový plán, pretože k tej kríze dojde, došlo k oneskoreniu v predkladaniu viacročného finančného rámca aj legislatívneho rámca. Potom budú preteky o čas, potom budú veľmi intenzívne rokovania a tak ďalej a tak ďalej. A ja sa obávam, že komisia to naozaj podceňuje. Nestačí len povedať, že keď budeme pripravení, tak sa do toho pustíme. Tá situácia, ktorá nastane veľmi pravdepodobne, bude veľmi náročná a musíme byť na ňu pripravení. A jedno zistenie je tak v dokumentoch dvora auditorov aj komisia to hovorila a síce súčasťou problému sú aj zvýšené právomoci parlamentu. či je potreba dlhšieho rámca na prerokovanie, ale ja s tým nemôžem súhlasiť, aké je teda riešenie skrátiť e, rokovací rámec alebo z toho parlament úplne vypustiť. To je jedno veľké nedorozumenie. Vy máte zodpovednosť pred EP, za to, že sa tie politiky budú poriadne uplatňovať. Pokiaľ ide o časový rámec, komisia znovu prišla s nejakými povzbudivými správami, ale nesmieme e, zaspať na Vavrinoch. A tie odporúčania, to, čo spomínala aj pani Dlabajová, Komisia hovorila, že už e, zjednodušenie sa dosiahlo, ale to ma trochu metie, pretože samotný názov správy, pán predseda hovorí, že časový rámec sa síce dodržal, ale zložitosť neustále narastá. A po tretie, Rád by som upozornil na jednu vec a ešte by som možno vyslovil isté varovanie. Hovorilo sa o nových výzvach, migrácia, obrana, bezpečnosť a tak ďalej. Ale kohezná politika by sa nemala takýmito výzvami zaoberať. Ide o dlhodobú investičnú politiku, ktorá má veľmi jasné dlhodobé zameranie aj ciele. Samozrejme, bude potrebné riešiť nové výzvy a pomocou dobre naplánovaných nových politik, ktoré budú e, zacielené na ich riešenie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorím pán, hovorí pán predseda. A ja by som záverom dodal, že okrem Kokovu pracujem aj vo výbore pre regi A my všetci riešime tie veľké finančné prostriedky a myslíme si, že je to absolútne zásadný e, finančný nástroj na rozvoj EÚ, nielen z hľadiska ekonomického, ale aj politického, pretože mnohí z občanov vedia o EÚ práve prostredníctvom financovaných programov a projektov. Takže robíme konštruktívnu kritiku, ale preto, aby politika súdržnosti v budúcnosti fungovala lepšie. Určite je potrebné, aby sme sa zhodli na časovom harmonograme. Chceme, aby sa programy predkladali čo najskôr, aby boli čo najjednoduchšie pre príjemcov. Chceme, aby bolo možné e, veci alebo ukazovateľa merať. Vieme, že veľa e, ľudí v členských štátov o tom pochybuje. Možno aj v komisii sú takí, ktorí pochybujú a možno hovoria, že politika súdržnosti by sa mala do budúcnosti zmeniť a že my sa malo ísť menej financií. My ale chceme, aby táto politika mala budúcnosť a preto sa musíme oveľa viacej sústrediť na výkonnosť a výsledky. A musíme sa snažiť o do budúcnosti neustále vylepšovať, aby z toho mali občania neustály prospech. Takže všetka tá kritika, ktorá tu padla, tak je konštruktívna. Bod 4. Spravodajca je znovu pán Pirinsky, ale skôr než ho požiadam, aby hovoril o osobitnej správe Európskeho dvora auditora na ochrany rozpočtu EU a tak ďalej, tak dám slovo pánovi Kretanovi eh, z dvora auditorov, ktorý je zodpovedný. Gentlemen, I'm pleased to... Ďakujem Ďakujem všetci prítomní. Som rád, že tu môžem hovoriť o ochrane rozpočtu EÚ pred neoprávnenými výdavkami. Jedna z najdôležitejších úloh je ochrana pred takýmito výdavkami. Jednou z úlohou komisie je zabezpečovať to, aby európske prostriedky sa nevynakladali nesprávne. Komisia má na to celú sériu nástrojov, ktoré umožňujú robiť ochranné opatrenia ešte pred využitím financií a potom sú nápravné prostriedky. V prípade nesprávneho vynaloženia financií vtedy sa môžu e, tieto vrátiť alebo uviesť to do poriadku. Počas auditu sme posudzovali, či tieto nástroje, tak ako ich komisia využíva, či poskytli účinu rozpočtu, ochranu rozpočtu EÚ. ide cirka 350 miliard eur, obdobie 2007 až 2013 a podobný objem na obdobie 2014 až 2020 je naplánovaný. Celkovo si myslím, že komisia svoje opatrenia využívala účinne v období 2007-2013 a tiež sa jej podarilo chrániť rozpočet EÚ pred nelegálnymi výdavkami. V tomto období sa príslušné opatrenia a prostriedky použili intenzívnejšie než v minulosti. Primeraným spôsobom sa zameriavala na tie najrizikovejšie krajiny. Komisia vykonávala vhodný tlak na členské krajiny, ale nie sú tam nejaké hĺbšie problémy, ktoré vy, vy, vyvolávajú využitie týchto nástrojov komisie a zrejme je potrebné, aby bolo viacej času na vyriešenie týchto problémov. Bolo by lepšie, keby členské štáty využívali správne tieto prostriedky a nie je nutné, aby komisia zasahovala, ale komisia musí dôkladne monitorovať naplňovanie finančných postupov a opatrení o preven- pokiaľ ide o tú správu o preventívnych a korekčných opatreniach, sme toho názoru, že je ťažké si vytvoriť celkový prehľad, pretože informácie sú roztrieštené vo viacerých dokumentoch Je tu aj veľa zainteresovaných strán. Aj Európsky parlament, ale my mu ďakujeme za poskytnuté informácie. Mali sme aj isté problémy s právnym posudzovaním zaobchádzania e, s jednotlivými nástrojmi. Našou úlohou je realizovať audit a máme len malé možnosti dávať odporúčania členským štátom, ale komisia má oveľa robustnejší auditný systém a je preto lepšie kvalifikovaná dávať členským štátom odporúčania, ako zlepšiť eh, riadenie a kontrolu financií k regulačným ustanoveniam e, na obdobie 2014-2020. Tie sa zdokonalili v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Komisia má väčšie právomoci, aby neregulárne výdavky aby vôbec nemohli byť zaplatené z rozpočtu EÚ. Komisia si tiež myslí, že je schopná zabezpečiť to, aby výplata prostriedkov prebiehala bez zbytočných chyb a to na základe silnejších právomocí, ktoré má práve v tomto období. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz pán spravodajca Pirinsky. Ďakujem, pán predseda. Stručne Úspešná implementácia politiky súdržnosti začína e, správnym, poriadnym a dostatočne skorým programovaním, teda budovaním programov v rámci kohezných fondov, ale môže byť úspešná jedine vtedy, keď rešpektuje princípy poriadneho finančného konania, správneho konania a preto tu zohrávajú dôležitú úlohu korekčné a odstrašovacie opatrenia, či sa uplatňujú, a tu sa uplatňujú bazilejské pravidlá a, európske a Európsky dvor auditorov na ich základe poskytuje komisii určité návody na to, ako zlepšovať prácu. Pánovi Gretenovi a jeho týmu by som rád vyjadril poďakovanie aj ocenenie za túto osobitnú správu a rovnako by som rád uvítal to, že komisia akceptovala všetky odporúčania dvora auditorov a prislúbila, že ich aj včas bude aplikovať. Pokiaľ ide o obdobie 2007 až 2013, komisia účinným spôsobom ochránila európsky rozpočet pred neodôvodnenými výdavkami a dvor auditorov všetko vyriešil a zauditoval lepšie, a rýchlejšie, účinnejšie ako v predchádzajúcom období. Preto by som odporučil, aby parlament podporil a schválil odporúčania dvora auditorov. aby ich ocenil aj nielen s predchádzajúcim obdobím, ale aj nasledujúcim. je potrebné využívať skúsenosti z tých korekcií, ktoré sa urobili v období 2007 až 2013. Dvor auditorov si myslí, že právny rámec na obdobie 14 až 20 by sa mal posilniť, ale tak, aby hlavný cieľ bolo tomu, aby sme zabranili, aby teda zabranenia prevencia neodôvodneným výdavkom a na to má na pomoc integrovaný monitorovací systém, ktorý umožní robiť komparatívnu analýzu tak preventívnych ako aj opravných opatrení. Parlament, rada aj kompetentné orgány by mali mať včas k dispozícii tieto informácie. Mám ešte niekoľko komentárov a odporúčaní v našom pracovnom dokumente. Dvor auditorov správne poznamenáva, že zbytočné naťahovanie a odklady, neskore vyplácanie prostriedkov ohrozujú, ohrozujú naplňanie rozpočtu a preto je potrebné, aby komisia podnikla potrebné kroky a uznala, že je potrebné, aby operatívne programy sa schvalovali na čas. To znamená, že budeme mať viacej času na riešenie problémov alebo na ich dohľadávanie. A je potrebné, aby tých počet neregulárností, aby ich finančná váha boli pod prahom závažnosti. Členské štáty môžu robiť vlastné audity a zlepšovať svoj vlastný systém finančného riadenia. A je potrebné požiadať členské štáty, aby komisii poskytovali dostatočne kvalitné informácie. V prípade, že sa spustí niektorý z nápravných mechanizmov komisie, aby sme členským štátom mohli napomôcť, komisia zabezpečuje regulačnú istotu, dohoduje pokyny, a informácie, ktoré sa týkajú relevantných požiadaviek. Tiež je potrebné zlepšovať účinnosť finančných kontrol a ďalších záležitostí, ktoré zlepšia monitorovanie plnenia pokiaľ ide o úlohu dvora auditorov a jeho úsilie, do budúcnosti by som odporučil, aby sme sa ďalej sústreďovali na slabiny a tak zlepšovali fungovanie celého systému. Záverom mám dve otázky na, aj na komisiu, aj na, na dvor auditorov. Dvor auditorov v bode 11, v kapitole 11, tak e, dvor auditorov našiel akési dôkazy dlhodobého vplyvu nedostatkov. Mohli by ste nám k tomu niečo povedať? A ešte jedna vec. Hovorí sa, že dosiaľ nemáme žiadne korekcie pre budúce obdobie to je odsek 57. Aj k tomu by sme mohli mať ďalšie vysvetlenie. A teraz tieňoví spravodajcovia Andre. Ďakujem pánovi Pirinskému za tú osobitnú správu Európskeho dvora auditorov, ktorá prichádza naozaj v ten správny čas, pretože prebieha aj fórum o koheznosti. Ja sa domnievam, že politika koheznosti je dlhodobou investičnou politikou. Ochrana európskeho rozpočtu má byť našou hlavnou prioritou. Znižovanie finančných korekcií ale nie je to najdôležitejšie. My musíme znižovať potrebu finančných korekcií. O to by nám malo ísť. Mm, tak nebudeme vytvárať e, ďalšie bremeno pre národné rozpočty a európsky rozpočet. Aj my by sme to mohli dosiahnuť viacerými e, spôsobmi. Poprvé, stanovovanie konkrétnejších indikátorov a cieľov v ex ante analýzach operačných programov, tak by sme mohli získať jasnejšiu predstavu o očakávaných dopadoch. Ehm, na druhej strane regionálne a operatívne programy eh, vedú k lepšiemu pochopeniu medzi inštitúciami a lokálnymi zainteresovanými. Ak stanovíme európske štandardy, audity, um, účtovné kontroly, tak um, zjednodušíme život príjimateľovi. Väčšina nezrovnalostí, zdôrazňujem, vyplýva uh, z chýb, nie z podvodu. Musíme preto Mm, posilniť technickú podporu napríklad, aby sme sa vyhli potrebe implementovať finančné korekcie. No a ďalšia vec. Musím sa poďakovať za túto správu aj týmu, Ja si myslím, že i keď správy o koheznosti prichádzajú takmer každý rok, tak my si myslíme, že by sme mali pokračovať s takýmito správami Európskeho dvora auditorov. pretože potom môžeme postupovať rýchlejšie, keď chceme zhodnotiť fungovanie operačných programov ale tie správy by mali prichádzať aj v nejakom rozumnom časovom horizonte, nie teraz, e, s desaťročným oneskorením za roky 2008 a 2009. Martina, ďakujem dvoru auditorov za veľmi e, zaujímavý dokument, sú tam dôležité informácie. My sme výbor, ktorý chráni rozpočet EÚ, takže toto je náš hlavný cieľ. Ďakujem aj za pracovný dokument spravodajcovi. Ja sa vyjadrím podobne ako André Ja uznávam a teším sa, že komisia využíva opatrenia, e, ktoré má k dispozícii pre obdobie 2007 až 2013, ale ak členský štát včas e, zistí nezrovnalosti, tak potom komisia bude musieť príjmať menej korekčných opatrení a to by zefektívnilo proces, aj zlacnilo To by pomohlo komisii aj členským štátom, pretože finančné korekcie negatívne ovplyvňujú aj cash flow, aj príjimateľov nedostávajú potom peniaze na čas, ak je veľa korekcií, takže členské štáty by takisto mali preukázať väčšiu zodpovednosť. Chcem požiadať dvora auditorov aj komisiu o usmernenia a o podporu pre členské štáty Opakujem to, čo som povedala k predchádzajúcej správe. Poučme sa z predchádzajúcich chýb. Mali by sme znižovať počet položiek, ktoré sa musia korigovať. Vítam aj odporúčanie Dvora auditorov o tom, že komisia musí zlepšiť monitorovací systém. Áno, to je pravda. Eh, mal by to byť integrovaný systém s preventívnymi opatreniami aj s finančnou korekciou. To by nám umožnilo robiť lepšie analýzy, komparatívne analýzy. No a posledná otázka. Nie som si istá, či dvor je ochotný mi odpovedať. Ja som videla v správe špecifickú eh, tabuľku číslo 8 tam e, sa hovorí o e, priemernom čerpaní na konci programového obdobia približne 65 Po 4 rokoch je to menej ako polovica. V roku 2010 to bolo 20 a podobné scenáre čerpania peňazí vidíme v rôznych e, programových obdobiach, takmer všetkých. Ja sa pýtam teda dvora auditorov, čo si o tom myslí čím dlhšie čerpanie peňazí, tým väčšia náchylnosť na chybovosť európskych fondov? Čiže ako sa pohrať s tým čerpaním v priebehu programového obdobia. Ak nie ste schopní to teraz odpovedať, môžete to zodpovedať neskôr, nemusí to byť teraz. A potom sa ešte pýtam komisie, čo môže komisia urobiť, aby zlepšila absorpciu peňazí v priebehu obdobia už pri príprave programovacieho obdobia. Čiže konkrétna otázka týkajúca sa čerpania peňazí, miery čerpania. Ďakujem. Ja tu mám ešte pár otázok od poslancov. Pán Sieberc, uh, eh, by sa mohol ale teraz uh, vyhla, vyjadriť za komisiu. Digi Regio, nech sa páči. Príjemné popoludnie, ďakujem. Ja sa chcem poďakovať dvorov auditorov a jeho týmu za e, správu. Ďakujem pánovi Pirenskému za odporúčania. V správe sú, sú naozaj veľmi nápomocné. My vítame fakt, že osobitná správa Dvora auditorov potvrdzuje to, čo sme vlastne už hovorili tomuto výboru za posledné roky, teda e, my sme zlepšili využívanie právnych nástrojov na komisii, či už ide o preventívnu stránku alebo korektívnu stránku. E, spomínam si na diskusie v rokoch 2008 a 2009 a vidíme, že sme naozaj robili veľký pokrok e, oproti obdobiu 2007 až 2013. Mm, každý rok komisár reportoval tomuto výboru zníženú chybovosť e, v porovnaní s rokom 2006. Už teraz vidíme, že sme e, veľa vecí zlepšili v porovnaní s rokmi 7-13. A myslím si, že aj obdobie rokov 14 a 20 ukáže, že sme boli zodpovednejší a že členské štáty takisto zodpovednejšie pracovali lepšie. Presne tak, ako ste to aj pred chvíľou popísali. Ide naozaj o to, aby sme predchádzali chybám, aby, aby k chybám nedochádzalo v prvom rade. E, preto na obdobie rokov 14 až 20 sme zlepšili systém e, zodpovednosti, Celá, celý reťazec kontrol musí byť ukončený na úrovni členského štátu. A reziduálne riziko za výdavok musí byť zohľadené a certifikované v týchto účtoch za ten rok. E, práve sme zverejnili prvú správu o činnosti a vidíme už naozaj, že nový systém umožňuje každý rok znižovať reziduálnu chybovosť, e, bude pod úrovňou materiality. Ak nie na konci roku, musí dôjsť ku korekcii, ale ja plne súhlasím, že tieto nástroje nemá používať iba komisia, má pomáhať členským štátom, aby robili efektívnu prevenciu. V, vo výročnej správe každý rok pri finančných korekciách uvádzame údaje tento rok. Tam uvádzame kumulatívnu úroveň finančných korekcií za DG Regio na úrovni 2,9 e, miliardy a okrem toho členské štáty uplatnili finančné korekcie na úrovni 6,6 miliardy, čiže členské štáty robia veľkú prácu, už teraz e, veľkú korekčnú prácu, ale ja plne súhlasím s tým, že e, zapracovať by tu mala najmä prevencia. Verifikácie, e, ako ste vy to nazvali, fungujú dobre a preto sme predložili usmernenia pani e, Dlabajová. E, správne hovoríte, že je ich možno príliš veľa, viac ako 5000 strán. Pokiaľ ide o Management Control Systems na strane auditov, ide o 400 strán. Áno, to je veľa usmernení, ale to zahrňa aj veľa e, strán o štatistickom vzorkovaní. Ale my sa snažíme podporovať programové orgány, aby sa vyhli chybám. O to nám tu ide v tomto procese. My sme tomuto výboru predstavili akčný plán e, o, o chybách vo verejnom obstarávaní a v štátnej pomoci, kde sa snažíme využiť skúsenosti z minulosti a vyhnúť sa najčastejším typom chýb v členských štátoch. A my pripravujeme aj ľudí do praxe v tejto oblasti, aby vedeli sa vyhybať týmto chybám. Pracujeme aj mm, face to face, e, teda medzi partnermi na rovnakej úrovni, aby sa e, príslušní pracovníci vedeli e, niečo nové naučiť. Je to lepšie ako prístup z dola nahor. Súhlasíme so štyrmi odporúčaniami, ktoré formulujete a uistujeme vás, že si teraz e, práve prezeráme vyhlásenia o uzavierkách za obdobie 7 až 13. My žiaden program neuzavrieme, kým si nebudeme istí, že reziduálna chybovosť v každom programe za obdobie 7 až 13 je pod úrovňou materiality. Ak nie, tak požiadame členské štáty o dodatočné kontroly, aby sme si boli istí, že môžeme uzavrieť kon, pardon, programy e, s nízkou chybovosťou. Pokiaľ ide o reportovanie, súhlasíme, že podávanie správ a pravidlá o tomto sú rozptýlené v rôznych dokumentoch. Najlepšia správa, najkompletnejšia bola správa o ochrane finančných záujmov komisie. E, bola urobená na základe absolutária z roku 2011 je to v tohto ročnej správe AMPR a tam zlučujeme prvky výkonu a súladu. A hovoríme o preventívnych a korekčných aktivitách komisie. Pokiaľ ide o výzvu vytvoriť, vytvoriť lepšie integrovaný systém monitorovania v komisii, Áno, my súhlasíme, že naše systémy by sa dali ešte zlepšiť. Pôvodne sme systémy vyvíjali pre rôzne účely a skupina na vysokej úrovni pre zjednodušovanie auditov nám dala naozaj užitočné odporúčania. Odporúčili nám, aby sme vypracovali nástroje na lepšiu analýzu, aby tieto analýzy mohli využívať všetky členské štáty voľne, aby sa každý mohol použiť pardon, poučiť um, z chýb iných bez toho, aby sme ukazovali prstom na tých, ktorí tie chyby urobili. Uh, pán spravodajca, ja by som si vzal vašu krajinu ako príklad. Tam sme zrealizovali celý akčný plán um, um, o jednom prioritnom prístupe a potom E, mali sme teda prvú prioritnú os a potom sme realizovali e, iný program na základe inej prioritnej osy a videli sme v oboch programoch rovnaký typ chyby, čiže ten druhý program sa nepoučil z chyb prvého programu. Toto je bežné v členských štátoch a preto si členské štáty musia lepšie vymieňať Výsledky a skúsenosti musíme poukazovať v našich vzájomných rozhovoroch na osvedčené postupy, dobré postupy, ale aj na chyby, ktoré sme urobili v minulosti, aby sme sa navzájom vedeli z nich poučiť. So zastupcami členských štátov v polovici júla budem diskutovať o tom, ako mm, čo najlepšie rozširovať e, tieto informácie a sprístupňovať tieto informácie, akým, akým spôsobom, akými prostriedkami. No a takisto e, fond na čisté korekcie e, budeme v budúcnosti využívať. Finančné korekcie za roky 7 až 13, ak ich urobia členské štáty, by mohli byť znovu využívané členskými štátmi. Komisia neprijala žiadne rozhodnutie o finančných korekciách, pretože v rokoch 7 až 13 e, členské štáty sami urobili finančné korekcie, hoci im to dlho trvalo, ale chceli ich urobiť sami, aby tie peniaze mohli znovu využiť na svoje programy. V budúcnosti, vďaka novému právnemu nástroju, vďaka nariadeniu, ak členský štát bude súhlasiť s korekciou, ale príde to príliš neskoro po predložení ročnej uzavierky, a ak sa nahlási odhad chybovosti, ak komisia napriek tomu zistí zásadné nedostatky podľa nariadenia, i keď členský štát bude súhlasiť, komisia bude musieť prijať rozhodnutie o čistej finančnej korekcii. My sa domnievame, že toto pomôže členským štátom, aby boli opatrnejšie, proaktívnejšie, aby zabezpečili kompletnosť cyklu kontrol predtým, než predložia e, ročné výkazy. A musíme byť takisto opatrní, pretože niektoré členské štáty sa neodvážia deklarovať e, výdavky, pretože sa obávajú čistých finančných korekcií a čakajú, kým ukončia všetky kontroly. A to je veľmi zlé pre čerpanie peňazí. No a toto môže negatívne ovplyvniť čerpanie rozpočtu. A teraz by som chcel povedať niečo k ponaučeniam za roky 7 až 13. V období rokov 14 až 20 sa snažíme analyzovať chyby z minulosti, poučiť sa z nich, a jednoho dňa, keď o, urobíme uzávierku obdobia 7 až 13, tak sa ešte raz pozrieme a zanalýzujeme toto obdobie a potom prídeme opäť sem do výboru a predstavíme túto našu analýzu. Súhlasíme plne s tým, že finančné korekcie nemajú byť samoučelné, je to iba nástroj pre komisiu, aby mohla vykonávať svoju úlohu dohľadu. A taktiež súhlasíme s tým, že nové obdobie rokov 14 až 20 každá platba komisie počas účtovného roka až do záverečnej uzavierky bude obsahovať e, zadržanie vo výške 10 a myslíme si, že toto generuje dostatočnú samoochranu európskeho rozpočtu počas účtovného roka. A preto využívanie interakcia pozastavení, pardon, prerušenia pozastavení bude menej nutné ako v minulosti, avšak bude potrebné rozhodnúť, že vyhlasované výdavky nie sú ohrozené a ak toto ohrozenie bude vyššie ako 10 budeme musieť pozastaviť platby. Ak nie, alebo ak uvidíme, že program používa 10 na pravidelne deklarovať výdavky, ktoré podliehajú alebo subjektom vysokej miery úprav a korekcií, tak bude členské štáty nútené systémno. A pani Labajová hovorila o dlhodobých dopadoch preventívnych aktivít systému členských štátov dvor auditorov si vzal prí, za príklad 20 programov a je legitimné očakávať, že z týchto 20 programov a pred a po akčnom pláne a po prerušení um, dalo by sa očakávať, že programy budú lepšie. A ten príklad, ktorý som citoval predtým, vidíme, že máme dopad na časť programu, na nejaký konkrétny, konkrétnu časť, ale neznamená to hneď zlepšenie pre všetky orgány, pre všetky zásahy a intervencie v rámci programu. No a preto sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s programovacími orgánmi na to, aby sme sa podelili o najlepšie skúsenosti a vyvodili poučenia z problémov, ktoré nestili. Ďakujem pekne, vám, predseda. Ospravedlňujem sa, že mi to trvalo tak dlho. Dobre, ďakujem veľmi pekne za detailné odpovede ktoré sú všetky veľmi užitočné. No a slovo dostane teraz naspäť predstaviteľ Dvora auditorov na záverečné poznámky. Ďakujem pekne, pán predseda. No, čo sa týka dlhodobých eh, dopadov, čiže iba spravodajca, tak by som eh, len citoval komisiu, že v podstate z dlhodobého hľadiska miera chybovosti mala klesnúť, ale my sme preverili niektoré operačné programy, kde sme si všimli, že tie poučenia sa neuplatnili, ako ten príklad, ktorý uviedla komisia napríklad. No a my sa týmto zaoberáme v našej správe, hlavne v ocekoch 106 až 110. Ak sú potrebné ďalšie objasnenia, tak rád tak urobím. A otázka pani Dlabajovej medzi chybovosťou a absorpciou nie je čerpanie žiadne prepojenie. Ime čím viac sa čerpá, tak tým viac sa stúpajú, stúpajú mm, čísla chýb. A to je následok čerpania. Ale my sme predložili čerpanie a to je čísla na člán, čl, strane 40 Než spravil, aby som to uvedol do to bolo, v kontexte našej správy nič iné dobre. Ďakujem pekne. A na záver pán Pirinský, náš pravdajca. Ďakujem pekne, pán predseda. To poviem veľmi stručne teraz. A chcel by som oceniť e, veľmi konkrétne odpovede komisie, rovnako oceňujem zodpovednosť dvora auditorov pána Grethena. No a skutočne myslím, že mm, sa musíme zamerať na to, aby sme sa poučili, že opakovanie rovnakých chýb sa nebude opakovať. No a myslím, že by bolo užitočné mať nejaký signalizačný systém, ktorý by upozorňoval na opakovanie chýb a angažovanie všetkých, ktorí môžu pomôcť pri prekonávaní opakovaných nezrovnalostí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Pirinsky. A ďakujem za dve osobitné správy, ktorým ste boli spravodajca. Myslím, že v oboch prípadoch ste uvedli vynikajúcu prácu. Bolo to veľmi komplexné a vyčerpávajúce. Bohužiaľ, nie ste spravodajcom pre ďalší bod, pretože spravodajcom som ja a je to návrh správy o kontrole výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systému záruky EÚ pre mladých ľudí. A ja by som chcel povedať, že v tejto fáze je to návrh, návrh správy a ja privítam názory tieňových spravodaj za všetkých ostatných kolegov z výboru. A v minulosti som vypracoval viacero správ o záruke alebo nezamestnanosti mládeže, hlavne zohľadom na osobitné správy dvora auditorov. Ja som veľmi rád, som to mohol urobiť, pretože ja to hovorím na každom zasadnutí, keď sa o tom hovorí. A tak myslím, že nezamestnanosť mladých je jedným z najväčších škandálov našej doby. Keď sa pozrieme na mieru nezamestnanosti mladých v niektorých krajinách EÚ, tak eh, je to skutočne škandalózne a našou neaktivitou sme zabezpečili beznádej pre celú generáciu mladých. No, som rád, že EÚ sa minimálne posnažila urobiť niečo, aby vyriešila tento problém. Ja som rád, že máme systém za roky pre EÚ, e, pre mladých, v rámci iniciatívy pre mládež. Ja som rád, že sa nám podarilo našemu parlamentu e, zvýťaziť v prípade, že e, musíme peniaze dávať vopred a nečakať na koniec MFF, takže myslím, že to je dobré. Parlament zohral veľmi pozitívnu úlohu pri tejto veci. Ja som rád, že to malo dopad. Nezamestnanosť klesla v rámci celej EÚ. A patrí tam aj nezamestnanosť mládeže. Ja som rád, že iniciatívy a programy, ktoré sme my e, prijali, e, trochu promohli pri dosahovaní. Bohužiaľ, na konci roku 2016 nezamestnanosť eh, mladých EU eh, e bola takmer 19% a ja myslím, že to je stále nepriateľné a treba ďalej v tom niečo robiť a preto som veľmi rád, že bolo prijaté rozhodnutie, že Rada a parlament prijali rozhodnutie rozšíriť iniciatívu mladých eh, minimálne aj po roku 2020 do roku 2020 a som chcel povedať, že by to malo byť ešte predložené, ale som tiež presvedčený, e, že potrebujeme viacero zdrojov. Kolegovia, že najskôr bolo pridelených 6 e, miliárda a mm, skôr bolo pridaný, pridaná ďalšia miliarda. Znie to ako veľa peňazí, ale keď to rozdelíme medzi všetkých e, nezamestnaných v celej EÚ, tak myslím, že potrebujeme ešte viacej, viacej zdrojov a ja by som chcel povedať, že aj členské štáty Dobre, toto dôležitou témou. Sú členské štáty musia konať. No a otázka ešte členských štátov. Mnohé členské štáty mali taký pomalý štart pri implementácie systému záruky pre mladých, a čo je pochopiteľné, pretože to bolo zavedené tak eh, veľmi rýchlo. A myslím, že členské štáty ešte musia eh, prijať reformy a zaistenie plnej implementácie systému zároky pre mladých. Napríklad vieme z minulých správ dvora auditorov, že je, ešte stále sú nedostatočné diskusie s tretím sektorom a podnikmi z hľadiska reálnej ponuky pre mladých, či už je to práca alebo vzdelávanie. No a dôležité je pritom aj to, aby mladí dostávali kvalitné ponuky. Už sme o tom hovorili v minulosti viackrát. Ja osobne si myslím, že by sme mladí nemali len ponúkať nejakú prácu alebo vzdelávanie, tak malo by to mať vysokú kvalitu aj vo Veľkej Británie, aj v minulosti, kde zamestnávateľia prijali mladých a, a tí mali robiť len kávu alebo kopírovať dokumenty, nedostali a, dobre vzdelanie alebo prax. Treba zaistiť, aby mladí dostávali kvalitné ponuky, aby to zlepšilo ich príležitosti pri získavania a získavaní práce v budúcnosti. Ja uznávam, že je náročné definovať čo je to kvalitný výber alebo kvalitná ponuka. Možno samotná komisia by mohla predložiť nejaké myšlienky alebo návrhy, čo by oni definovali ako kvalitnú ponuku. Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, hovoril som tam o práci, správe, to je, sú údaje, a správy, no a myslím, že existujú isté obavy, ako to bolo vydrené správe dvora auditorov, o údajoch, o príjemcoch, o výsledkoch iniciatívy pre mladých. E, tie, ktoré máme, sú veľmi e, nedostatečné. Rovnako no, kompatibilita údajov je dôležitá, keď chceme merať údaje o mladých, o akýchkoľvek otázkach, a tak musia byť dáta porovnateľné zo všetkých krajín EÚ. A na tom treba ďalej pracovať. Ďalej je tu nesúlad medzi vzdelávaním, schopnosťami, zručnosťami a potrebou. Členské štáty musia vypracovať vlastné analýzy toho, aké zručnosti a schopnosti sú potrebné v rámci hospodárstva, tak aby mladí mali oveľa lepšiu príležitosť v budúcnosti sa zamestnať. Dobre, ja, to je a na teraz všetko. Som veľmi rád, že sme viedli viaceré diskusie o tejto téme v rámci nášho výboru. To začiatok diskusí, toto je skutočne len návrh správy a ja vítam pripomienky tieňových spravodajcov, ale aj ďalších členov výboru. To je na teraz všetko a slovo dostanú tieňových spravodajcovia niektorí Martina, ale Možno najskôr pán Salafranka v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel v prvom rade poďakovať za vašu prácu na takejto veľmi citlivej téme, ktorá je pre Európsku úniu zásadná. Mladí nesamestnaní ľudia sú skutočne veľkým problémom. Ich nezamestnanosť dosahuje priateľné čísla a je to skutočne tak hospodárske, ako politické a morálne vec, ktorá sa nedá tolerovať. No a preto je potrebné monitorovať európske reakcie na tento problém a na to, ako funguje iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých. Ja si myslím, že tých prostriedkov bolo vyčlenených dosť a je potreba zamerať sa predovšetkým na mladých, na tých, ktorí sa nevzdelávajú, ani nemajú prácu a ani ich nezaujíma hľadať si a nájsť si prácu. Neviem, či vás mám nazývať pánom spravodajcom alebo predsedom, ale myslím, že je veľmi dôležité pracovať v súčinnosti s členskými štátmi. Neviem, či ide len o otázku rozpočtu. Myslím, že existujú členské štáty, ktoré doteraz na 100% nevyčerpali všetky prostriedky, ktoré sú v rozpočte dostupné, a ktoré tá iniciatíva ponúka, Tá téma je veľmi dôležitá, musíme s ňou zaoberať aj v rámci európskeho semestra, v rámci výboru pre zamestnanosť a rovnako aj v rámci tohto výboru, v ktorom sa musíme musíme zaujať určité stanovisko. Podarilo sa nám našťastie o 7 percentuálnych bodov znížiť nezamestnanosť mladých ale tie percentá ešte stále nie sú, s čím by sme mohli byť spokojní a my sa musíme snažiť aj naďalej to znižovať. Za EPP by som chcel povedať, že našu správu hodnotíme pozitívne, váš prístup hodnotíme pozitívne a váš návrh podporíme. Samozrejme, predložíme aj isté pozmeňujúce návrhy, ktoré sa netýkajú nejakého zásadného obsahu tej správy, ale týka sa to otázky toho, či by Európska únia mala mobilizovať viac zdrojov, alebo či by sme sa mali sústrediť skôr na väčšiu efektivitu využívania existujúcich zdrojov. Pretože táto akcia musí byť pre Európsku úniu absolútna priorita. A tu teda úplne súhlasím s pánom spravodajcom. Ďakujem za tieto pripomienky, teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy. A ďalšie rečničko je Martina. Ďakujem pekne, pán predseda. O tej, tejto veci by sa dalo hovoriť hod, hodiny. Ja som bola spravodajkyňou výbore pre zamestnanosť. Samozrejme, diskusia bola trochu iná ako v tomto výbore. Ja ďakujem za vynikajúcu prácu zaobrali sme sa tými najdôležitejšími vecami a zúrazním len pár vecí, ktoré som aj vo výbore pre zamestnanosť. A poprvé, samozrejme, náklad, účinnosť nákladov je o dlhodobej zamestnanosti, lepšie zručnosti, schopnosti zosúladené s požiadavkami trhu, takže musíme byť opatrní, aby sme považovali ad hoc ponuky, nejaké dlhodobé implementácia za roky pre mládež musí byť čo najrýchlejšia, pretože my musíme čo najrýchlejšie vyriešiť tie problémy a tiež účinne a to znamená, že to musí byť zosúladené s požiadavkami a potrebami trhu a tiež vzdelávania a možnosti vzdelávania. Najväčšia diskusia o výbore pre zamestnanosť bola presne o tom, čo ste povedali. To sú dobré ponuky vysokej kvality, ako ich definovať, že ako viete, ako liberálka ja to vidím veľmi individuálne, pretože kvalitná ponuka pre mňa je rôzna ako pre vás, a pre niekoho iného, je to rôzne v Španielsku, v Českej republike a tak ďalej, takže je to ťažké. Ale my sme sa snažili nájsť nejakú úvodnú definíciu a definícia, ktorú schválila, schválil minulý týždeň výbor pre zamestnanosť, je, že ponuky sú dobrej kvality, keď zohľadňujú profil, zručnosti e, uchádzača, rovnako situáciu na pracovnom trhu. Myslím, že to je dobré východisko, ale musíme na tom spolupracovať ďalej s komisiou. A pre účely výboru pre rozpočtovú kontrolu to nie je dostatočné, pretože to sa nedá merať, nedá sa presne zmerať čo je skutočný indikátor. Takže toto bolo veľmi náročné. A myslím, že upracovanie definícií nezaručuje výsledok. No, mali sme tiež ďalšiu diskusiu z politického hľadiska vo výbore pre zamestnanosť. Objavilo sa viacero návrhov, aby vek pre účastníkov bol zvýšený do 30 rokov. Ja som osobne proti tomu, pretože myslím, že 25 je dosť a to je ten najzraniteľnejší moment pre mladých nezamestnaných. Takže ja myslím, že o tomto sa bude ešte viacej diskutovať v, v budúcnosti. No na záver, ja som presvedčená o tom, že financovanie alebo len financovanie nestačí Potrebujeme štruktúrálne reformy v členských štátoch, štruktúrálne reformy sú potrebné na pracovnom trhu, vzdelávacích systémov tiež musíme posilniť administratívne kapacity. Videli sme to už minulý rok, keď sme organizovali misiu do Talianska, do Sicílie, na Sicíliu a do Kalabrie. musím povedať, že čo sa týka administratívnej kapacity, videli sme viacero problémov a tiež čo sa týka spolupráce medzi rôznymi úrovňami správy a riadenia medzi európskou úrovňou, národnou, regionálnou. Že to boli tie sloviny, ktoré sme videli e, v Taliansku a myslím, že by to malo byť uvedené v našej správe, takže význam spolupráce medzi všetkými úrovňami správy. A posledná vec, som rád, že ste to spomenuli ako spravodajca, to je ten nesúlad schopnosti a zručnosti, lepšia orientácia budúcnosť. Som rád, že výbor pre zamestnanosť schválil moju správu o novej agende pre zručnosti. A to bude veľkou výzvou pre všetky inštitúcie. No a my budeme samozrejme po politiku potrebovať tvorbu nových pracovných miest na to. Nemôžeme zabúdať, ale to eh, nevyriešime v tomto výbore. My môžeme povedať len účinným vynakladaním nákladov e, prostriedkov. Ďakujem. A ďalší, nech sa páči, pán Vali. A ja som veľmi znepokojený situáciou nezamestnanosti mladých, hlavne v Stredomorí. A tieto krajiny zažívajú aj jasné ekonomické rozdiely a nerovnováhy a je potrebné nájsť čím skôr riešenia. Možno zaznamenáme aj v Nemecku nejaké zmeny, hoci osobne ja si to nemyslím. Keď hovoríme o záruke pre mladých, e, ide o významné čísla, ale zároveň e, čísla smiešne v porovnaní s tým, aká je ekonomická potreba, aké sú skutočné potreby EÚ. Po týchto návštevách, hlavne v Taliansku, sme videli, aké sú potreby, ako administratívne čo najúčinnejšie spravovať systém za ruky pre mladých, zvýšiť administratívnu kapacitu a dať možnosti mladým, aby boli aj zaplatení. Veľmi často sa stane, že mládež aj pracovala, dokonca aj na vlastné náklady, na tých jasných, vlastných pracovných miestach a veľmi dlho potom neboli tieto výdavky navrátené, zaplatené a to je jednoducho nepriateľné. Ak chceme kvalitné pracovné miesta, tak by sme mali samozrejme potlačiť aj na, na nárast dopytu. Bez tohto nedosiahneme kvalitné pracovné miesta, pretože z ekonomického hľadiska tie regióny, ktoré sú v depresii, jednoducho nevytvárajú pracovné miesta. A tu je povinnosť ekonomického riadenia sústrediť sa politicky na toto. Ak sa nám to nepodarí, tak bude veľmi ťažké oživiť dopyt, zamestnanosť a byť úspešný v EÚ na oživenie pracovného trhu v regiónoch, ktoré sú v depresii. Za moju politickú skupinu budeme vždy nastojiť, vždy na tom, že je potrebné zrevidovať všeobecné riadenia, dať možnosti členským štátom koordinovať, áno, ale stimulovať dopyt. Ak nebudeme stimulovať dopyt, tie programy, ktoré síce môžu administratívne byť dobré, tí ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní alebo ešte ošie, ktorí rezignovali na hľadanie pracovného miesta, tak nevyriešime problémy týchto ľudí. To sú moje hlavné poznámky. Thank you. Uh, next speaker, Mr. Ďalší rečník, pán Pirinsky, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda. Zdieľam všeobecný prístup vašej správy, rovnako ako zdieľam to, čo povedali kolegovia, že situácia je absolútne neudržateľná s nezamostnanosťou mladých v mnohých krajinách. Ja by som len rád zdôraznil jeden aspekt, ktorý je dôležité počiarknúť. Spomenuli ste E, že niektoré členské štáty zaznamenávajú oneskorenie v aplikácii, to sa prejavilo vo financiách, ale nemáme výsledky, ale dokonca si myslím, že je aj správa z roku 2015 so štatistikami, ktorá bola skutočne veľmi odstrašujúca. A na čom by sme mali podľa mňa nástojiť je, že aby tieto programy mali za cieľ vytvárať pracovné miesta a nielen to, ale rozvoj, rozvíjať existujúce systémy v členských štátoch, aby sa identifikovali tie ohniska nezamestnanosti, vstupovať priamo do kontaktu s tými mladými ľuďmi, ktorí nenachádzajú uspokojivú prácu, aby sme mohli účinnejšie e, konať v tých členských štátoch a oblastiach a rozvíjali patričné systémy. Ak by sme sa pozerali na otázku vzťahov náklady, výnosy, záruky mladých, tak mali by sme zvážiť, či skutočne členské štáty dostatočne rozvinuli svoju administratívnu kapacitu a kapacitu riadenia a či optimalizovali E, všetky svoje možnosti, aby vytvárali skutočné, decentné e, pracovné miesta, aby podnetili mladých ľudí, aby pracovali. Aj pán Vali hovoril o druhom aspekte, a síce horizontálny aspekt tohto fenoménu. Záruka mladých sa na to sústreďuje, ale nezabúdajme, že ide o problém naozaj e, viacstranný, Veľmi často ide o regióny, e, kde je nezamestnanosť, pretože možno, že sú nejakým spôsobom neatraktívne. A tam teda treba e, spolupracovať so, s politikou súdržnosti, e, s európskym semestrom a tak ďalej. Vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, ktorá ešte stále e, pretrváva, tak tá sa tiež pripisuje neúčernosti záruky, e, programu za, záruky mladých. Tento program ale nemôžeme tiež chápať ako všeliek, ale len ako prvý krok e, v celom procese. Brian? Ďakujem. Hovorí pán Hajs, ďakujem a gratulujem vám k vašej správe. A ja si myslím, že môžeme sa zhodnúť, že vaše ciele majú širokú podporu rôznych politických skupín, ale každý parlamentný výbor aplikuje svoj vlastný prístup. A to, čo hovoril pán Pirinsky, tak áno, Ide o to, akým spôsobom sa tieto financie využili správne na financovanie adekvátnych aktivít, aby sme znížili tie škandalózne vysoké miery nezamestnanosti v EÚ, ale hlavne, aby sme sa sústredili na pôsobenie členských štátov v rámci európskeho semestra, aby oni zlepšili svoje vzdelávacie systémy a tak ďalej tí, ktorí majú dobre fungujúci systém odborného e, stredoškolského vzdelania, tak veľmi často majú tieto krajiny nižšie miery nezamestnanosti mladých než v iných krajinách. Takže záruka mladých má slúžiť nielen na zniženie tej nevydržateľne vysokej miery nezamestnanosti, ale tiež by mala eh, vplývať na to, ako využívame naše nástroje vzdelávania, ako dosiahnuť lepšie výsledky. Možno sa príliš sústreďujeme na čisto akademické, vysokoškolské vzdelanie, miesto toho, aby sme si a my sme sa viacej venovali technickému odbornému vzdelávaniu, stredoškolskému vzdelávaniu sú vzdelávacie systémy, ktoré sú viac či menej účinnejšie, niektoré sú viac medzinárodné a treba podnecovať mladých ľudí, aby využili všetky charakteristiky. Napríklad Dublin poskytuje veľmi medzinárodný pracovný trh, je tam veľa informatikov a je tie členské štáty, ktoré ešte neidentifikovali svoje možnosti, tak aj oni by mali e, preštudovať, zanalizovať e, svoje možnosti. Ak je priemerná miera nezamestnanosti 19 ale tiež sa zároveň vytvorilo 5 miliónov pracovných miest v zóne a e, ekonomický vývoj a tá krivka ide, e, už je teda smerom k nárastu. Samozrejme, závisí to od údajov, treba analyzovať príklady, aj tie dobré, aj tie zlé. Zanalizovať, že tí, napriek tomu, ktorí majú udržateľný model, že sa im nepodarili výsledky. A posledná poznámka, priame pripojenie medzi hospodárstvami s vysokou mierou nezamestnanosti a s daňou z príjmu fyzických osôb. Ak, ak my Samozrejme, budeme uvalovať na mladých vysoké dane a takto ich necháme vykrvácať, tak potom to bude problém. Ak bude vysoká daňová záťaž, tak logicky e, ľudia budú odchádzať. nezabúdajme, že niekedy je ten rozdiel až 12 až 15 medzi jednotlivými ekonomikami. Áno, ďakujem, hovorí pán Vogan. Ukončili sme zoznam rečníkov. Neviem, či komisia by chcela v tomto bode vystúpiť eh, za DG Ample. Pietro Antonio. Ďakujem, želám všetkým dobré popoludnie a ďakujem spravodajcovi pánovi Voganovi za návrh správy, rovnako ako aj tieňovým a všetkým poslancom, ktorí prispeli k dokumentu aj k rozprave. Ide o kľúčovú diskusiu aj pre verejnú mienku, ale aj pre Európsku komisiu. Výzva vysokej miery nezamestnanosti mladých samozrejme nekončí tým, že sa uviedla do praxe záruka mladých. Potrebujeme oveľa integrovanejší prístup a to sa zdôraznilo v prípade viacerých vystúpení. Áno, sú tu isté pozitívne signály. 16 tisíc mladých ľudí mohlo využiť e, za ruku mladých a viaceré milióny e, získali rôzne rekvalifikačné miesta, vzdelávacie miesta a tak ďalej, dokonca aj zamestnanie. Je pravda, že tá úvodná fáza začiatok bol dosť pomalý, zachytáva to aj špeciálna osobitná správa Dvora auditorov aj vaše správy. A toto oneskorenie súviselo s oneskorením e, dezignovania kompetentných orgánov. A navyše sú ešte dva členské štáty e, neboli, ešte nedezignovali svoje kompetentné orgány, to znamená 32 z 34 už máme. Ak by sme si prešli všetky údaje za rok 2016 v júli, 1,5 milióna a rok na to 1,6 milióna. Takže za pár mesiacov došlo k významnému nárastu. Podľa mňa to sú dobré údaje. Očakávame, uvidíme v lete, a aké budú správy. E, uvidíme, keď príde správa o aplikácii fondov a ich využívaní a uvidíme aká, bude, aká bola kontrola a dohľad nad týmto programom. Komisia nezdieľa to, čo a, alebo je toho názoru, že áno, že treba urobiť viacej, aby sa táto aktivita alebo iniciatíva dostala k viacerým mladým, ale musíme sa k ním dostať a pokiaľ ide o ukazovatele a aj o reálnu situáciu, na tie nesmieme e, zabúdať a to bude aj naďalej e, sa podporovať v členských štátoch tým, že sa bude robiť finančná pomoc, bude sa robiť e, poradenstvo, technická podpora in situ. Členské štáty by sa mali viacej zameriavať na konkrétne ciele, lepšie opisovať či vymedzovať svoje hlavné cieľové skupiny. V tejto súvislosti tiež zaznamenávame pozitívne signály. V roku 2015 vo veľkom počte členských štátov asi polovica účastníkov za ruky mladých bola úspešná. Musíme urobiť viacej ako komisia. Musíme, môžeme byť celkovo spokojní. Komisia prijala návrh na zvýšenie rozpočtu pre túto mládežnickú garanciu o miliardu. Sa navrhovalo Ide o 1,2 miliardy v skutočnosti. Je to dosť. My si uvedomujeme, že asi nie. A očakávajú niečo, e, kde sú tie investície oveľa, ďalšie, oveľa väčšie. Ale ako už bolo povedané, výzva má veľa stránok a je veľa potrebné využívať veľa nástrojov. And this also brings me to uh, the other point that you were... európskeho semestra. A to ma privádza k ďalšej otázke. Kvalita zamestnanosti podľa Youth Guarantee alebo záruky pre mladých. A my sme spolupracovali s ILO, Dostalo sa nám rôznych údajov o kvalite. Máme tu celkovo tri kategórie, ako sa to posudzuje. Istota zamestnanosti, pracovné prostredie a tak ďalej. Pani Dlabajová navrhuje aj udržateľnosť. teda či tie pracovné e, miesta prežijú túto iniciatívu. Samozrejme je to užitočný návrh, my o tom budeme uvažovať. Máme tu aj odporúčania EPSCO, rady MKO a tak ďalej. Ako lepšie hodnotiť e, kvalitu tejto iniciatívy? A tiež otázka kvality ukazovateľov. To je asi všetko. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Som rád, že sa dosiahol pokrok. Aj to, že sú ešte nejaké e, stále otvorené problémy, aj to je dôležité, to, ako ich budeme riešiť. Ja si myslím, že je tu veľká zhoda medzi kolegami v tom, že je potrebné vytvárať administratívne kapacity, aby sme to všetko mohli poriadne zabezpečovať, aby sme mohli merať pokrok, ktorý sa zaznamenal. A tiež ďalšie problémy, ako je nesúhľad medzi tým, aké sú kvalifikácie, aké sú požiadavky hospodárstva, aj tie návrhy, ktoré spomenula Martina otázka kvality, kvalitného dopytu a ponuky, ale aj definície. Ja sa teším na pozmeňovacie návrhy kolegov a určite sa potom na tom samozrejme pozrieme. Ten deadline na pozmeňovacie návrhy je 10. júl a teraz, ak dovolíte, by som uzavrel bod 5 a môžeme ísť na bod 6. To je služobná cesta výboru KOND do Chorvátska a Srbska. 17. až 20. júla. Kolegovia majú k dispozícii návrh programu. Aj mená sú tam uvedené. A poprosím kolegov, ktorí sa zúčastňujú tejto cesty, aby si čo najskôr zabezpečili lety cez sekretariat, aby sme mohli začať plánovať uh, ostatné veci. Členom, pardon, cieľom je e, overiť čerpanie peňazí z fondov EU v týchto dvoch štátoch. A takisto chceme skontrolovať, ako navyšujú administratívnu kapacitu. Srbsko má predvstupovú pomoc a Chorvátsko je už členom EÚ. A je dôležité, aby delegácia nekontrolovala iba projekty, ale um, budeme mať stretnutia aj s uh, zástupcami administratívy a vlády. Máte k dispozícii program a vidíte, že je tam veľká diverzita rôznych zasadnutí a projektov, ktoré sa navštívia. Pokiaľ viem, sú tu aj zástupcovia komisie, ktoré, ktorí by sa možno že k tomuto chceli vyjadriť. K Srbsku tu máme pani Katrin Vend, vedúcu útvaru. A pokiaľ ide o Chorvátsko, pani Nevana Bizovak. Možno by ste sa mohli vyjadriť k Chorvátsku a k Srbsku E, vaše informácie určite budú užitočné pre, našu, pre náš výbor. Ďakujem, začnem v Srbskom, lebo vy idete najskôr do Srbska. Najskôr niečo k prístupovému procesu Srbska a k politickej situácii a potom budem hovoriť o pomoci. Politický kontext v Srbsku eh, je taký, že sa tam veci teraz menia, ale dúfajme, že sa to stabilizuje. V roku 2016 eh, boli parlamentné voľby a v apríli tohto roka prezidentské voľby. Eh, takisto deň volie bol pokojný dobre organizovaný, ale správa OECD o monitorovaní volieb je kritická, pretože hovorí o tom, že e, napríklad médiá e, deformovali informácie, kandidát vládnej strany e, zneužíval rôzne výhody na svoju kampaň. Prezident bol inaugurovaný minulý týždeň v piatok a nová vláda vznikne v súlade s ústavou tento týždeň a nová premiérka musí byť ešte potvrdená parlamentom. Poprvýkrát e, je to žena v Srbsku. Nový prezident e, potvrdil, že strategickým cieľom Srbska je členstvo e, v EÚ. A pokiaľ ide o prístupové rokovania, Srbsko je stabilne na ceste do EÚ, ale nie je to tak ako napríklad v Čiernej hore, pretože e, v Čierne Čiernej hore 73 obyvateľstva podporuje vstup do EÚ a v Srbsku iba 57 V Srbsku je veľmi dôležité pozitívne prezentovať EÚ a pomoc EÚ. Srbsko je aktívne v rokovaniach, 10 e, rokovacích kapitol je otvorených Posledné dve boli otvorené minulý týždeň na medzivládnej konferencii. Proces Srbsfield prebieha veľmi o, pomaly. O, podľa srbskej strany komisia sa snaží urýchliť všetko. Pracujeme na rokovacích dokumentoch, o, sme v kontakte so srbským rokovacím tímom Viaceré kapitoly by sa mohli ešte otvoriť počas estonského predsedníctva, ale to všetko závisí aj od e, pokroku Srbska. Pokiaľ ide o e, právny štát, tu je potrebné urobiť pokroky, takisto aj e, hospodárske riadenie a verejná správa. Sú dve oblasti, kde rytmus rokovaní Srbska bude závisieť od reforiem a to je právny štát a dialog s Prištinou. Kom, pokiaľ ide o dialog s Prištinou, um, ESVČ dvakrát do roka predklada správu Rade o tom, ako prebiehajú reformy v tejto oblasti a normalizácia vzťahov. Oba tieto procesy pokračujú mm, dobre, i keď nie veľmi rýchlo, ale je to stabilizované, tento proces práve nič e, neblokuje. No a teraz o, chcem sa vyjadriť k finančnej pomoci, ktorú Srbsko dostáva. Srbsko dostáva približne 200 miliónov eur každý rok cez e, predvstupový nástroj EPA-EPA 2. E Podporujeme srbské reformy a prístupový proces e, Srbska, pokiaľ ide o demokraciu, právny štát, ľudské práva, energetika, doprava, e, ochrana životného prostredia, konkurencieschopnosť a poľnohospodárstva. Sektorový prístup, ktorý uplatňujeme, koncentrujeme každý rok na limitovaný počet cieľov v programovaní, aby sa zvýšil ich dopad. Prioritizujeme tie projekty, ktoré sú veľmi dôležité pre integračný proces Srbska. Chceme to dobre načasovať a takisto hodnotíme um, stupeň vyzretosti projektov, čiže vyberáme iba dobre pripravené projekty na financovanie a tým skracujeme čas medzi programovaním a implementáciou projektov. Mnohé projekty, ktoré navštívite, uh, pochádzajú ešte z programov uh, z rokov 2012 až 2013. Uh, vtedy všetko trvalo trochu dlhšie, tá príprava tých projektov. Teraz sa to zrýchľuje. Pokiaľ ide o infraštruktúrne pro projekty, Srbsko E, pripravilo e, tzv. Single Project Pipeline, čiže e, združujú všetky projekty, ktoré sú financované z EÚ, ale aj z iných fondov, národných fondov alebo od súkromných donorov. Ďalšia téma nepriamé, nepriamé riadenie. V roku 2013 poprvýkrát Srbsko dostalo zverejné, riadenie fondov EÚ a implementovanie fondov. EPA 2013 až 14. Tieto programy sú implementované najmä nepriamým riadením na úrovni Srbska. V roku 2015 komisia rozhodla, že bude nepriame riadenie sústrediť na sektory, ktoré sú prekurzormi pre štrukturálne fondy, životné prostredie, doprava, energetika. Fondy EPA pripravujú aj na prístup k spoločnej poľnohospodárskej politike, riadi to DG Agri. Prvý problém pre Srbsko v nepriamom riadení prišiel v roku 2013. Oni vlastne manažovali 85 fondov, to bol veľmi dobrý e, výkon. Mali určité problémy najmä s personálom a so zriadením auditorského orgánu. Toto všetko bolo konštruktívne riešené na úrovni srbských orgánov v e, minulých rokoch podpora budovania kapacít auditorského orgánu, takisto riadenie predstupovej pomoci. Toto sú e, všetko e, vlastne úrovne, ktoré podporujú to nepriame riadenie. Pokiaľ ide o implementáciu prvého programu nepriameho riadenia, to sa využíva ako implementácia e, ďalších programov. Takisto zdôrazňujeme veľmi aj to, že e, Srbsko bude musieť zlepšiť e, systém verejnej správy financií. A v tomto ohľade sa rokuje o kapitole 32 finančná kontrola. Srbsko e, schválilo v decembri 2015 reformný program verejných financií a my podporujeme Srbsko pri implementácii tohto plánu a takisto aj pri implementácii kapitoly 32. Eh, jeden z projektov, ktorý navštívite, sa bude venovať aj posilneniu kapacít auditorských orgánov. A takisto je tam aj eh, program eh, v hodnote 80 miliónov eur pre posilnenie štruktúry finančného riadenia, finančnej správy. Všetko, čo navštívite, teda vám zlepší predstavu o tom, čo Srbsko robí v oblasti verejnej správy, verejných financií, podpora aj malých a stredných podnikov, príprava na vstup, spravovanie fondov, nepriame riadenie a tak ďalej. A teraz ešte jedna pripomienka k viditeľnosti alebo zviditeľneniu. Mm, my si myslíme, že EÚ, aj fondy EÚ je potrebné zviditeľniť v Srbsku vzhľadom na to, aký tam panuje teraz politický kontext. My sme najväčším partnerom Srbska, či už politickým alebo obchodným, ale to si srbskí občania neuvedomujú. Oni sa domnievajú skôr, že Čína alebo Rusko sú najväčší investori v Srbsku. Uznanie Európskej únie ako hlavného podporovateľa a donora e, Sice si to už občania uvedomujú stále viac, ale ešte stále nie dostatočne, takže my sa snažíme neustále zlepšovať viditeľnosť e, fondov EÚ. Komisár Hahn nedávno navštívil e, Srbsko a hovoril o tom, eh, že je to potrebné zlepšiť. On navštívil takisto projekty, ktoré súvisia s konektivitou a to je takisto oblasť, na ktorú sa chceme zamerať. Vaša návšteva takisto napomôže tomu zviditeľneniu. Vy navštívite aj jeden projekt, ktorý sa venoval eh, Brenovacu a obnove po eh, záplavách v roku 2013. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem za tieto informácie. Ďakujeme za tieto zaujímavé informácie a tipy. Pani Bizovak e, sa teraz vyjadrí k Chorvátsku. Ďakujem. Tu je už situácia trošku iná ako e, to, čo popísala moja kolegyňa v súvislosti so Srbskom. Chorvátsko je najnovší člen EÚ, Ja nebudem zachádzať do podrobností v politickej situácii, ale jeden detail je dôležitý. V Chorvátsku došlo k vládnej kríze po dvoch nedávnych voľbách, ale pri tejto príležitosti sa to vyriešilo. Je už nová koalícia, ktorá pracuje, boli menovaní noví ministri a zatiaľ situácia vyzerá stabilizovaná. To je dôležité pre našu perspektívu, pre implementáciu fondov EÚ. Chorvátsko prešlo podobnými procesmi ako Srbsko v rámci EPA, v rámci predstupovej pomoci. od 1. júla 2013 do konca roka 2013 bolo dôležité obdobie, kedy Chorvátsko vstupovalo do EÚ a to bolo prvé obdobie štrukturálnych fondov pre Chorvátsko. Bolo to krátke obdobie, ale bolo to také obdobie, kedy sa Chorvátsko uh, učilo pracovať s týmito fondami. Bolo to skôr také predloženie EPI. No a obdobie rokov 14 až 20 je v podstate prvé plnohodnotné finančné obdobie v Chorvátsku pokiaľ ide o implementáciu fondov EÚ. Niektoré faktory si musíme pripomenúť, keď hodnotíme a analýzujeme túto situáciu. Chorvátsko v tomto období dostalo 9 krát väčšie alokácie a to si vyžiadalo veľa príprav, najmä tie ktoré zaujímajú vás najviac, a to je správa a administratívna kapacita verejnej správy a takisto implementácia fondov EÚ. Chorvátsko má teraz 10,7 miliardy eur a z toho 6,8 miliardy spravuje OPI v rámci DG Regio ale na rozdiel od Srbska, kde sú kontroly, kde robí ko- kontroly delegácia DigiNIR, my máme zdieľané riadenie. Časť e, riadenia bola delegovaná na chorvátske orgány. A podľa mňa vy by ste e, mali dostať možnosť počas návštevy sa porozprávať aj so zastupcami orgánov Chorvátska oni by vám mali e, predstaviť a popísať najnovšie akcie a korekčné opatrenia, ktoré príjmajú, aby mohli e, čerpať peniaze. Buďme realisticky. Čísla nehovoria zrovna v prospech Chorvátska, ale vzali na vedomie niektoré veci. Samozrejme, berieme do úvahy aj určité faktory, ako napríklad to, že Chorvátsko je najnovší členský štát, má obrovské alokácie na e, toto obdobie a takisto niektoré sektory sú úplne nové. Doteraz tam boli iba životné prostredie, doprava, ľudské zdroje a e, poľnohospodárstvo a teraz E, sa pridalo viacero nových investičných priorít, ehm, ako prístup k širokopásmovému internetu, alebo zdravotná starostlivosť, alebo vzdelávanie. Z perspektívy infraštruktúry uh, sú tam aj tzv. Uh, e, meké investície ako vzdelávanie. Štrukturálne fondy predstavujú v Chorvátsku 74 verejných investícií. To je dôležité číslo, na ktoré musíme pamätať. No a z toho dôvodu by som povedala, že mm, ten problém zviditeľnenia fondov EÚ nie je až taký veľký. Ehm, my sme urobili mediálne testy a zistili sme, ale takisto sme rozdávali dotazníky a zistili sme, že chorvátsky občania vedia o investíciách Európskej únie. Samozrejme, vždy sa dá ešte e, veľa zlepšiť, takže my ešte spolupracujeme stále s chorvátskymi orgánmi na zlepšení tejto situácie zviditeľňovania EÚ. No a ďalšia vec, ktorá je tiež dôležitá, to je právny, administratívny a technický základ pre implementáciu nielen v tomto, pardon, v tomto období, nielen pre Chorvátsko, ale aj pre iné členské štáty. E, sú tu určité nové veci, ktoré v minulosti neexistovali. Sú to tzv. ex ante podmienky, ktoré musia byť splnené, aby členský štát dostal financie v rámci nejakého sektora. A toto mm, zvyčajne e, je zároveň nejakou strategickou základňou, nejaká národná stratégia v nejakej oblasti. Eh, ktorá hovorí o tom, ako maximalizovať investície, ako ich prioritizovať. No a ďalší mechanizmum je tzv. výkonnostný rámec, performance framework a teraz sa tam zavadzajú do neho kvalitatívne merania alebo merania kvality, aby bolo možné na konci obdobia, čiže na konci rokov 2018 a 2023, aby bolo možné zmerať e, účinky politiky koheznosti. Niektoré indikátory e, sú rovnaké pre všetky členské štáty a na základe tých indikátorov sa zistí, čo sa udialo a čo, čo sa dosiahlo. Neviem, či mám vysvetľovať naozaj do detailu tieto veci. Vy o tom budete hovoriť s ministrom regionálneho rozvoja. Ministerstvo regionálneho rozvoja je riadiacim orgánom pre jeden operačný program financovaný z RDF a z kohezného fondu. Bude sa hovoriť aj o lepšom využívaní fondu ESIF, eh, fondov ESIF, to je podľa môjho názoru veľmi dôležité. Ehm, pozitívne v Chorvátsku je, že riadiace orgány predkladajú pravidelne správy vláde, čiže Ministerstvo regionálneho rozvoja predkladá pravidelne správy každý týždeň vláde. Čiže každý týždeň, keď zasada vláda, tak tieto fondy sú jedným z bodov rokovania vlády. Takže naozaj je to veľmi vysoká priorita. Ehm, no a Vidím vo vašom programe, že navštívite aj um, infraštruktúrne projekty, to sú tie najviditeľnejšie projekty pre bežného chorvátskeho občana, ale taktiež uh, dobrým príkladom je aj biocentrum. To je vec, ktorú uh, sa snažíme propagovať ako budúcu investíciu. A tam nejde iba o fyzickú infraštruktúru, ale aj o investície do vedy, technológie. No a potom je tu ešte um, špecializácia, stratégia pre uh, inteligentné špecializácie. Toto je jedna z ex ante podmienok. To musia pripraviť členské štáty, aby prioritizovali investície, aby um, špecializovanie zamerali investície v sektore vedy a technológie. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Bolo to skutočne veľmi vyčerpávajúce. Martina, chcete položiť nejakú otázku? Áno, ďakujem pekne. Nemám veľa otázok, ja som len teraz dostala aktualizovaný program. Takže najskôr ďakujem sekretariátu za veľmi vyvážený program, tak ako vždy. Myslím, že bolo tam všetko. Ja by som navrhla nejaké MVOčky dodať Musím niečo máme tam samozprávu, vládne orgány, malé stredné podniky, univerzity, takže možno by bolo zaujímavé stretnúť sa, povedzme nejakými ovačkami, ja neviem, či možno sa chcem spýtať, či niekto z komisie pôjde s nami, ale to nám zodpovie asi sekretariáto, pretože hm, dvor auditorov, tiež podiaľ vidím, že už je tam meno uvedené na programe, to je dôležité, pretože vždy dobre, keď pôjdeme spolu. Ja mám špecifické otázky, takže začnem. No, Srbskom mňa by trochu viac zaujímalo, aké sú hlavné výzvy, čo myslíte, na čo sa treba sústrediť, aké sú hlavné výzvy. Vy ste povedali, že naša návšteva pomôže a očakávate, že to pomôže, čo by mal byť hlavný dôraz, keď hovoríte v tom, že to pomôže, e, čo by ste nám mohli to poradiť. No ďalej by som sa chcela spýtať, ja e, poznám to z podnikateľského sektora, ale rada by som sa a, e, spýtala z perspektívy financovania. Myslíte, že korupcia v Srbsku, nejaký vplyv, aké sú opatrenia protikorupčné, čo sa dá urobiť, čo sa dá urobiť viac? A posledná otázka ako komisia hodnotí výsledky a pridanú hodnotu predstupových predstupovej pomoci EU, ako meriate tú skutočnú pridanú hodnotu. No a čo sa týka Chorvátska, tak chýba mi možno jedna časť, čo robí komisia z praktického hľadiska, pretože vy ste hovorili o, o mm, problémoch s administratívnou kapacitou, čo robíte na každodennej báze, ako školíte ľudí, ako im pomáhate, usmerňujete, čo, čom spočíva každodenná práca komisie, aké, na aké indikátory sa pozeráme. Vy ste hovorili o milníku 2018, ale aké meradla máme teraz a mm, aké indikátory používame a pre Chorvátsko? A možno otázka na sekretariat, možno Chrvoje do Chorvátska pôjde aj misia výboru pre zamestnanosť v rámci správy z vlastnej iniciatívy o iniciatívy pre mládež v členských štátoch. Ja som sa snažila presvedčiť, eh, aby sme išli. Eh, Chorvátska mm, je to jedna vec a mohli by sme zaobrať aj iniciatívou pre mládež. Eh, Skutočne je to v septembri, a tam nebudem, je to v rámci tohto tejto malej skupiny, pretože to je správa zlatnej iniciatívy, ale mohli by sme to skoordinovať, pretože mm, možno nevyvolá úplne najlepší dojem, keď ja, eh, tam budú dva výbory a zaobrať sa, budú sa zaoberať rovnakou otázkou. Ďakujem veľmi pekne, možno sekretariát sa môže eh, zaoberať eh, tými odporúčaniami o MVOčkách. No a pár otázok. Martin, ja mám tiež jednu alebo dve, čo sa týka Srbska. Môžeme povedať niečo o decentralizácii riadenia eh, fondov eh, finančných prostriedkov EÚ. Je to úspešné, ale nie, alebo nie? A druhá vec sa týka kondicionality. Ja viem, že v niektorých projektoch eh, neboli podmienky tvorenie, ktoré tu bolo zrušené. No a mohli by ste nám povedať, či niekto z komisie pôjde na tú delegáciu spolu s nami, pretože ako povedal Martina, to je vždy užitočné, pretože vy viete o tejto krajine veľmi veľa, takže bolo by užitočné, ak by niekto z komisie išiel s nami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Začnem poslednou otázkou ti niekto pôjde, a pôjde z komisie. Naše delegácie sú veľmi veľké a niekto z komisie bude s vami celý čas. No a a ten projekt sme naplánovali z úzkej spolupráce s, s ľuďmi priamo z týchto krajín, takže budú vás prevádzať celou, na celej ceste a dajú vám informácie, ktoré potrebujete. A teraz k tým najväčším výzvam pre Srbsko pri implementácii uh, fondov. Samozrejme výzva na začiatku bola že niečo urobili, robili poprvýkrát, pretože keď začali implementáciu v roku 2013, tak to bolo niečo úplne nové a veľká časť programu teda Srbsku v rámci neprajemného manažmentu. Odvtedy tie výzvy spočívajú v nábore personálu a to je stály problém v administratíve, nielen v rámci európskych integračných štruktúr a nielen pri implementácii prostriedkov EÚ. My to e, ale vidíme e, osobitne a cítime osobitne na strane integrácie našeho hľadiska. No. Administratíva Srbku sa mení a vzhľadom na to, či sa personál zaoberá európskymi záležitostiami alebo, alebo angažuje európskymi záležitostiami alebo nie. Takže my sa snažíme určiť eh, sa snažíme zajistiť koordináciu eh, medzi rýchlym postupom Srbska, správnym vynaložením prostriedkov a množstvom ľudských zdrojov, ktoré na to potrebujeme. Čo ste hovorili o viditeľnej pomoci, ja myslím, že to pomôže, pretože to zdôrazní význam, ktorý eh, prikladáme finančným programom v Srbsku. Vy hovoríte o dodám význam EÚ. Vy ste hovorili o toho, že je dôležité, ako sa míňajú e, finančné prostriedky. No a je pochopenie, že prioritizujeme pomoc, ktorá podporuje proces vstupu, EU do, do, proces vstupu Srbska do EÚ, ani programy e, právneho štátu. A to treba jasne vysvetľovať a opakovať a obyvateľom Srbska. Čo sa týka korupcia, a boja proti korupcii, je to výzva, e, ktorej čelí stále Srbsko. Ja som hovorila o monitoringu, ktorý robíme na komisii ohľadne právneho štátu. A jedna z veľkých víziev, e, ktorá sa prejavila v diskusii s členskými štátmi, je korupcia. E, je protikorupčná rada, protikorupčná agentúra, nemá dosť personálu, samozrejme nový protikorupčný zákon, ktorý je niekde zaseknutý v rámci systému, takže e, tejto dôležitej veci treba dosiahnuť pokrok. No a ako meriame pridanú hodnotu? Takže toto je celá tá vec. Už naša práca musí priniesť výsledky priamo na mieste, takže my monitorujeme výkon na základe jasných cieľov a indikátorov, takže tie zlepšenia v rámci IPA 2 na programovej úrovni a úrovni aktivít eh, máme jasnejšie indikátory aktivít, takže vieme vopred, čo chceme dosiahnuť a dokážeme to monitorovať pri implementácii cien. Takže toto je to sú naše cieľa. Samozrejme tie E, základné línie, ktoré si stanovíme, po e, nich ideme a ďalej. Odmena za to na strane IPA sa poprvýkrát zavádza a dúfame, že tam budeme zohľadníme ikon krajiny v rámci financovania za IPA. No a otázka, či decentralizované riadenie bolo úspešné, No, je ešte príliš skoro na to hovoriť to, pretože prvý program um, bol začal v roku 2013 a, a bola skončená um, prvá fáza, no a máme v posledných rokoch, a mesiacoch venovali tomuto procesu viacej zdrojov, nielen na základe diskusí, ktoré sme my s nimi viedli. A, aj túto vedenia v Bruseli aj cez delegácie, takže teraz majú vybudované kapacity, ale treba ich udržiavať a my musíme zaistiť, že to bude pokračovať v priebehu ďalších rokov. Ďalej kondicionalita, to je veľmi dôležitý bod, ja by som to prepojila so, o e, zrelosti projektov. Poučili sme sa zo skúsenosti, kde bolo príliš veľa podmienok stanovených. No a bola veľmi veľká pravdepodobnosť, že niektoré nebudú splnené a projekt sa e, nezavrší. My sa teraz oveľa viac sústredíme na zrelosť, vstupujeme e, vyspelosť projektu, takže vstupujeme do, e, v kročilých fázach, tak aby viac projekt, podmienok bolo už splnených. A v tomto ideme správnym smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz Chorvátsko. Áno, ďakujem pekne. Prvá otázka o tom, čo komisia robí v každodennej práci na zlepšenie administratívnej kapacity. Ja menujem niektor, niekoľko aktivít, čo samozrejme nie je vyčerpávajúce. Okrem priamého prepojenia a priamej pomoci každodennej z každej geografickej jednotky v Regio je horizontálna jednotka, ktorá sa zaoberá exkluzívne administratívnou kapacitou a oni vyvinuli viaceré nástroje na pre členské štáty, ktoré potrebujú takúto pomoc, ako napríklad databáza kompetencií, ktorá bola vypracovaná spolu s opisom pracovnej náplne, opisom úloh, takmer všetkých profilov potrebných pre orgány, ktoré implementujú fondy. Ďalšia vec, to je nástroj peer-to-peer. -peer. Je v podstate TAEX. Za bežných okolností nezahrania finančnú pomoc, ale výmena skúseností, to už výmena skúseností členských štátov, ktoré sú niečo dobré, aby pomohli členským štátom, ktoré si vyžadujú pomoc v nejaké konkrétnej oblasti alebo s konkrétnou otázkou. Čo je ešte dôležité, v každom operačnom programe je pre technickú pomoc, kam patrí, patria presne opísané opatrenia, ktoré by mali byť prijaté. A samozrejme, oni zahrňajú, tak ako ste povedali, školenie personálu. My úzko detálne monitorujeme všetky aktivity riadiacich eh, orgánov a ostatných orgánov. Dobrou správou pre Chorvátsko je, že v máji vláda prijala rozhodnutie využiť dodatočných 600-650 osôb v orgánoch súvisiacich s ESIF, čiže nie len v regionálnom rozvoji, ale tiež ISA e alebo v ministerstve ESF, No a niektoré súvisia s námornou, námorným rybolovom a polnohospodárskymi fondami. No a ale aj rozhodnutia, ktoré umožňujú, aby postupy boli jednoduchšie alebo kratšie, pretože ste si predstavíte, tak nábor zamestnancov vždy trvá veľmi dlho. Treba to samozrejme držať čo najjednoduchšie. Ďalšie eh, zapojenia komisie sú v konkrétnych otázkach ako štátna pomoc alebo verejné obstarávanie. Oni boli také všeobecné alebo horizontálne podmienky ex ante, takže na to, aby mohli míňať, čerpať prostredky EU, členské štáty musia vypracovať akčné plány, na pracovanie manuálov, ďalších materiálov, pracovanie školiacich materiálov a školenie personálu orgánov, ktoré sa podielajú na implementácii fondov EÚ. A ďalej, čo sa týka hlavne infraštruktúry a infraštruktúrnych projektov a ich implementácie, Európska komisia, DG Regio úzko spolupracuje a platí tiež za program Jaspers a, a pomoc programu Jaspers Európskej investičnej banky, ktoré sú priamo v teréne a pomáha priamo na meste a pomáhajú členským štátom budovať infraštruktúrne projekty. Trojstranné zasadnutie s, s nimi a s chorvátskymi orgánmi skutočne týždeň pred touto misiou a rovnako je tu niekoľko nových intervencií. SRSS alebo SRSP, jeden z najnovších orgánov komisie, ktorý bude tiež financovať, alebo Posledne ešte je finalizovaný, pokiaľ viem, je to na tých konzultáciách v budúci týždeň sú tam tiež projekty, ktoré sa týkajú administratívnej kapacity. Takže toľko k vašej prvej otázke. A k druhej, no možno to bolo možno to bol príliš povrchný obraz toho, čo robíme na hodnotenie pokroku, na monitorovanie pokroku implementácie. Samozrejme, Nebude to len rok 2018-2023, ale toto sú tie najvšeobecnejšie, ktoré sa vykonajú v zmysle hodnotenia rámca výkonnosti a momentálne pre Chorvátsko konkrétne máme štvrťročné správy, ktoré sielajú orgány vládam vnútorné spravodajstvo, ktoré týka aj nás. No a do konca tohto týždňa by sme mali skať výročné správy o implementácii, tak aby sme mohli zhodnotiť pokrok a toto, je, toto sú regulačné opatrenia, keďže sme kontakte doslova každý deň s príslušnými orgánmi, tak eh, máme spoločné technické zasadnutia, a analizujeme a monitorujeme pokrok. Ďakujem veľmi pekne, opätovne bola to veľmi hm, komplexná odpoveď. Týmto uzavrieme tento bod programu. Kolegovia, ktorí videli návrh programu, tak trošku sa to zmení ešte e, v e, nadchádzajúcich týždňoch. Ja ďakujem veľmi pekne za, ďakujem komisii, ďakujem pekne a prejdeme k bodu 6 alebo 7 osobitná správa Európskeho dvora auditorov pomoc EÚ pre Tunisko. Pán Pinksten je člen dvora auditorov a možno by ste nás mohli uviezť do tejto témy vašou správou. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán spravodajca, členovia tohto výboru, všetci si spomínate, že v januári 2011 začala arabská jar a Európska únia v období 2011 až 2015 alokovala 1,3 miliardy. No a na čo? Z dvoch dôvodov, aby sme prispeli k demokratickému, demokratickej transformácii a po druhé k hospodárskej stabilite. To boli dva e, hlavné ciele intervencií a zásahov EÚ. Ja by som rád predstavil audit v štyroch stručných častiach. Poviem stručne niečo o samotnom audite, Ďalej, niečo, čo sme zistili, slovo PEFA a potom závery. Takže o čom bol ten audit? Hlavná otázka bola, či peniaze boli vynaložené správne a dobre, to bola hlavná otázka, takže ten audit sa týkal na jednej strane účinnosti a efektivity a je tam dve pod otázky Prvá bola o výzvach, či komisia ES riešili správne výzvy a druhá otázka, podotázka sa týkala implementácie, či bola v poriadku alebo nie. Ja by som tiež dodal, že tá vzorka ktorú sme použili pre tento audit, bola dosť široká, týkala asi 70 pomoci určenej pre Tunisko. A čomu sa konkrétne audit venoval? Je, no, 300 miliónov eur to bola tá pomoc, potom pre mikrofinančnú pomoc a Celkovo sa to týkalo 14 projektov, čo sme vlastne hľadali alebo čo sme našli. Zahraničný servis SVČ a komisia sa zamerali na tie správne kľúčové výzvy pre Tunisko. Európske fondy sa navýšili. To sa aj očakávalo. išlo naviac opäť všeobecných programov pole 1 až 5 išlo 500 miliónov eur. Tento fond je ale mali príliš široký e, záber. Keď sa pozrieme na výročnú správu delegácií za rok 2015, tak tam sa píše, že je tam viacej, že sa tam spomína viacej ako 20 oblastí. Hoci všeobecne sa zhodneme, že to maximum by malo byť 3 oblasti, takže to nebolo príliš jasne zamerané a zadefinované. Koordinácia darcov, ako je Svetová banka, Africká rozvojová banka, MMF, táto bola v poriadku, ale keď sa pozriete spoločné programy s členskými štátmi, tak tu sa príliš nedarilo. V príslušnom nariadení sa to síce predpokladalo, ale nakoniec sa to nepodarilo dosiahnuť. Pokiaľ ide o rozpočtovú pomoc, vyplatila sa relatívne rýchle, čo je dobré. ale možno sa postupovalo príliš flexibilne. Napríklad sme zistili, že podmienky zistené v dohode o financovaní sa splnili už v okamihu podpisu zmluvy alebo boli príliš slabé a príliš ľahko splniteľné. Napríklad ak chcete dať nejaký podnet, tak tie podmienky by nemali byť príliš pružné, tak ako sa teda stanovujú tej vláde, ak očakávate, že prebehnú štruktúralne reformy. A že by sa mali zamerať napríklad na boj proti korupciu, korupcii, na sociálnu inklúziu a tak ďalej. A tiež je dôležité, aby tie podmienky neboli príliš flexibilné. To je jednoducho lepšia motivácia. Po tretie, posúdenie BF je podľa mňa veľmi dôležité, ako si to môžete aj prečítať v záveroch auditu. Tá posledná správa, tie verejné výdaje a finančná zodpovednosť to je veľmi dôležitý nástroj ktorý posudzuje riadenie verejných financií. Pretože v momente, keď zašlete tie financie, tak je to akási čierna skrinka. A je potrebné overiť, akým spôsobom eh, sa tieto financie využili Posledná správa z je roku 2010, potom roku 2015, to bolo na období 2011 až 2013, takže to dostávame naozaj veľmi neskoro. Aj to je ten problém s tými posudkami VEFA, takže treba povedať, že komisia na strane 56 v odpovedi k PFA povedala áno, že to nie je úplne nezávislé a že Tunisko dostávalo rozpočtovú pomoc, čo je síce do určitej miery pravda, ale tá argumentácia je veľmi chabá a to posúdenie PEFA je naozaj veľmi dôležité a parlament aj s komisiou by sa na to mali zamerať a treba postupovať veľmi opatrne, nielen v prípade Tuniska, ale aj všeobecne. Preto som k tomu posuneniu PFA chcel povedať niečo. Tak ako to bolo alebo nebolo v prípade Tuniska, respektíve sa zrealizovalo len neskoro. A posledný bod, pán predseda, aké sú závery auditu? Zopakujem niekoľko vecí, ktoré som už spomenul. Pozitívne financie z EÚ sa vynaložili e, dobre, všeobecne povedané, v Tunisku. a prispeli k dosiahnutiu dvoch hlavných cieľov prechod k demokracii a hospodárska stabilita. To sa urobilo dobre a na čas. A to je aj dôležité. Prístup komisie a zahraničného servisu EÚ bol veľmi ambiciózny. Áno, ale v tomto prípade sa to rozptýlilo na príliš veľa priorit, takže tam nebolo dostatočné zameranie alebo sústredenie sa na konkrétne ciele a to treba napraviť do budúcnosti pokiaľ ide o koordináciu s ďalšími darcami, veľmi dobre zrealizované, ale spoločné programy s členskými štátmi, tak ako by to malo fungovať podľa nariadení, tak to nefungovalo, teda respektíve nedostatočne. Takže aj tam treba urobiť nápravu. Pokiaľ ide o programy rozpočtovej podpory, chýbali tam aj chýbajú podnety pre tuniské orgány, ako som už povedal podmienky, tak ako boli stanovené, už boli de facto vopred splnené v okamihu podpisu dohody o financovaní, alebo tieto podmienky boli príliš flexibilné, čo v prípade rozpočtovej podpory je celkom bežný nedostatok. To platilo aj v mnohých prípadoch inej rozpočtovej pomoci. hoci podmienky tu a tam neboli splnené, ale boli príliš flexibilné a peniaze sa napriek tomu vydali. Myslím, že viac ako pol miliardy v roku 2010 sa vynaložilo na rozpočtovú podporu. Od roku 2010 sa audit PEFA neurobil, čo je veľmi neuspokojivé. A posledný záver. 200 miliónov pôžičky VMFA. Pardon, 300, 300 miliónov. To je pôžička v rámci makrofinančnej pomoci a tá bola absolútne nevyhnutná. Ale skôr, než sa uskutočnila, tak prebehli dva roky. A to teda je v prípade Tuniska možno nie úplne, ale v prípade EÚ to trv... celý ten administratívny e, proces trval dva mesiace a to je teda príliš veľa. Musím skonštatovať, že váš dokument je úplne dokonalý, pán Parňo veľmi dobre vypracovaný a tiež gratulujem e, kolegom a skutočne zdieľam váš dokument a vašu správu. Vy upozorňujete na to, na čo treba upozorniť. Ak ste si dobre vypočuli to, čo som práve hovoril, tak absolútne to korešponduje s vašim dokumentom. Ja som si váš dokument prečítala až po tom, čo ja som pripravil moje uvedenie, takže a tá korešpondencia, tá zhoda je veľmi vysoká, takže vám gratulujem, my naozaj dielame vaše odporúčania aj závery. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Pinkston, za vašu trpezlivosť. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem za veľmi e, komplexnú správu. A teraz spravodajca, pán Párňo, ďakujem, pán spravodajca z dvora auditorov, pán Pinkston, za vaše slova ocenenia na moju adresu. Tieto odporúčania sme zdieľali aj so všetkými členmi Európskeho parlamentu, ktorí si želali pracovať na mojom texte, na mojej sprave a oceňujem aj spoluprácu tieňových spravodajcov, ktorí sú tu aj prítomní a ktorí po mne vystopia. Kolega z EPP Tomás. Rád by som sa tiež s vami podelil o tom, aké bolo pre nás dôležité, že oceňujem aj kvalitu e, vašej správy, pán spravodajca. A ja rovnako zdieľam vaše závery aj odporúčania. Vypočul som si práve vaše expoze. Po tom, čo som si ja napísal moju správu a presne tak je tam veľká podobnosť v našom prístupe. A veľmi rýchlo sa budem venovať niekoľkým bodom, tak ako ste to urobili aj vy. Je veľmi dôležité zdôrazniť, že 1,3 miliardy eur, ktoré sa dali z EÚ do Tuniska a tie sa dobre využili. To je dôležitý údaj. Európske fondy široko prispeli k demokratickému prerodu krajiny a k ekonomickej stabilite Tuniska po jazminovej revolúcii z roku 2011. Aj to bolo dôležité pripomenúť aké sú politické odporúčania e, v môjho pracovného dokumentu v mene výboru Kokobu. Oceňujem účinnú koordináciu medzi hlavnými donormi MMF, ERB, e, i teda Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, teda EBOR a tak ďalej. Ja vyzývam komisiu, aby robila spoločné programovanie s členskými štátmi, ako ste to vypovedali, pán kolega z Dvora auditorov, hlavne Francúzsko a Nemecko, aby sa vylepšila orientácia a koordinácia európskej pomoci. Navyše som presvedčený, že EÚ by mohla, mohla hlbšie pomôcť tuniským orgánom, keby sa sústredila na obmedzenejší počet oblastí, dobre a lepšie zadefinovaných. A preto vyzývam komisiu v správe, aby upresnila eh, sektorový rozpočtový prístup, aby presne opísala, aké sú priority krajiny a aké sú podmienky aplikácie potrebných reforiem. Európsky prístup, ktorý by bol štrukturovanejší a zameranejší, by urýchlil proces, proces reforiem v Tunisku, ktorý stále prebieha. A mám presnú otázku, konkrétnu otázku na predstaviteľov komisie. Vo svojej správe Dvor auditorov ľutuje, že posledné vyhodnotenie, aj vy ste to povedali vo vašom expoze, e, verejné výdavky a finančná zodpovednosť PFA, tak to je z roku 2010. Podľa mňa to to hodnotenie je najlepším nástrojom na hodnotenie vývoja e, vo sektore verejných financií. A v roku 2014 toto hodnotenie PEFA bolo presunuté na marec 2017. Mohli by ste nám, pán za komisiu, vysvetliť, čo toto hodnotenie sa uverejnilo a či komisia by nám mohla eh, v rezume predložiť eh, odporúčania. To je to, vážení kolegovia, čo som vám chcel k tomuto bodu povedať. Ďakujem, pán Parňo, hovorí pán predseda. Tomáš, nech sa páči. Som si nejdřív myslel, že, že skúsiš mluviť česky. Ja som si najprv myslel, Derek, že budeš hovoriť po česky, ale ty si povedal len Tomáš ale ďakujem za udelenie slova. Ďakujem Európskemu dvoru auditorov za spoluprácu. Áno, tá správa sa výborne čítala. Našiel som tam veľa vecí, ktoré budeme určite aj v budúcnosti pri hodnotení niektorých ďalších pomoci používať. Čiže by som poďakoval spravodajcovi Žilovi Parňo vypracoval skutočne špičkový pracovný dokument a vidno, že v tejto oblasti sa naozaj vyzná. Tri hlavné body sa už spomenuli. Ja by som poukázal na to, aká je dôležitá európska asistencia susedným krajinám, hlavne v súvislosti s bezpečnostnou situáciou. Tunisko je významným partnerom nielen v obchodnej oblasti, ale aj bezpečnosti. Preto Naša pomoc Tunisku je veľmi dôležitá. Najvýznamnejšou prioritou je zabezpečenie dlhotrvalúcej stability, kvalitnej správy, justičnej reformy, socioekonomického rozvoja a bezpečnosti v Tunisku a to bude mať dopad aj na celý región, aj na naše dlhodobé vzťahy s ním. Preto je o to dôležitejšie aby sme rozvíjali vzájomnú spoluprácu, aby sme napomohli bezpečnostné otázky v súvislosti s migráciou a terorizmom, organizovaným zločinom, korupciou alebo praním špinavých peňazí, ako aj pomoci teroristickým sieťam. Tunisko je skvelým príkladom progresívneho prechodu k demokracii, podobne ako Maroko, Veľa európskych členských štátov má podobnú historickú skúsenosť a Tunisku môžu ponúknuť vlastné vedomosti. Tunisko sa žiaľ stále potýka s významnými problémami a tie situáciu neuľahčujú. Hlavne sociálna a ekonomická nerovnosť, vysoká nezamestnanosť hlavne mladých – marginalizácia európskych oblastí. To sú sféry, kde môžeme ponúknuť ako EÚ pomocnú ruku. A teraz k auditu. Osobne oceňujem, že z auditu dvora auditorov vyplýva, že financie, ktoré EÚ investovala do Tuniska, sa dobre využili aj napriek niektorým nedostatkom. Do budúcna potrebujeme stanoviť priority a namiesto financovania príliš veľa oblastí, kde bola európska pomoc príliš roztrieštená, je potrebné stanoviť len niekoľko oblastí. A takto by sme pomohli tuniskej vláde so stabilitou a, a financiami, ktoré môžu zohrať väčšiu rolu než doteraz, tak ako je to v iných krajinách, kde sa dáva málo financií do veľa oblastí. To je problém mnoho, mnoha štátov na pomoci EÚ. A tiež by sme si mali povedať, akú EÚ zohrá úlohu. Naša asistencia by sa nemala obmedzovať len na dotovanie, ale vidím príležitosť zdieľať s Tuniskom aj vlastné skúsenosti alebo ľudské zdroje. To je oblasť, ktorá sa v minulosti často kritizovala, že málo ponúkame naše skúsenosti ako členovia EÚ, ako bojovať proti korupcii alebo zorganizovaným zločinom, ako pomôcť v niektorých oblastiach zvládať neskutočné sucho celá e, veľké množstvo tuniských e, občanov sa sťahuje kvôli tomu, že nemajú dostatok pitnej vody. Programová priorita by sa mala dať Erasmu Plus alebo Horizontu 2020, ktorý dlhodobo v Tunisku pôsobí a e, má obrovské úspechy. Obrovskou hrozbou je terorizmus a bezpečnostná otázka a to má dopad na ekonomickú stránku života v Tunisku a cestovný ruch. Preto si myslím, že toto je jedna z priorit a tam by EU mala smerovať pomoc. Ak by mala byť flexibilnejšia Tunisko naozaj robí dobrú prácu v ochrane svojich hraníc a migračného toku do Európy. Pomáha a zúčastňuje sa na záchranných akciách. Pomáha s celou sériou dôležitých strategických informácií a to tiež treba oceniť. Nezabúdajme aj na zápojenie občianskej spoločnosti. To zohralo veľkú úlohu v tuniskom prerode k demokracii. Niekde by som vyzvihol aj potrebu urýchlenej implementácie, hlavne v oblasti bezpečnosti, migrácie a terorizmu. To bolo v minulých rokoch veľmi pomalé, hoci schválilo sa to veľmi rýchlo, alebo relatívne rýchlo. Záverom, verím, že táto správa výrazne prispeje aj k vnímaniu severoafrických štátov a ich pomoci. Tá pomoc musí byť komplexná, spolupracujúca a naozaj zameraná na to, aby tieto štáty mali tú snahu ZEU naďalej spolupracovať a nevytvárať nejaké alternatívne spoločenstva a hľadať pomoc u takých štátov, ako je Rusko, ktoré veľmi často tú pomoc ponúkajú, ale, ale skutočnú pomoc nikdy nedodajú. To je moja posledná poznámka. Thank you, Tomáš. And I don't know... Ďakujem, Tomáš. Ja neviem veľmi po česky. Ja poznám slova uh, pivo, prosím ale nič viac. Martina? Ďakujem. Ja sa musím vyjadriť k poslednému bodu, lebo som sa vyjadrovala celé popoludnie. E, pán Hanu Takulohu nemohol prísť, takže on ma požiadal, aby som sa ešte v jeho mene vyjadrila k tejto správe hlavnou črtou finančnej pomoci EÚ tretím štátom je, je kondicionalita. Podmienky a usmernenia pri poskytovaní tejto pomoci by mali byť jasné a merateľné. Tak ako v prípade Tuniska vidíme, že napríklad e, PAR programy boli e, používané príliš veľa rokov. Tretie štáty príjmajúce pomoc e, by mali byť monitorované. Máme právo žiadať určité veci ako podmienku za poskytnutie finančnej pomoci. Znepokojuje nás to, že nemáme e, dobré celkové hodnotenie programov a to vytvára dojem, že podmienky financovania nie sú monitorované. EÚ e by nemala byť bankomatom, z ktorého si ostatní vyberajú peniaze. E, najmä preto, že vidíme, že rôzne formy finančnej pomoci sa dávajú jednej a tej istej krajine, pokrývajú sa tým mnohé sektory a bolo by ma- e, dobre mať také celkové spoločné hodnotenie toho, ako fungujú tieto príspevky. Ďakujeme pánovi Pinkstenovi um, aj uh, všetkým zainteresovaným, aj spravodajcovi za prácu. Ďakujem, teraz si vypočujeme komisiu. Pán Koller, nech sa páči. Krátky príspevok z vašej strany a odpoveď na otázky členov Ďakujem. Pán spravodajca, pán Pinkston. Toto je veľmi príjemné popoludnie pre mňa, pretože toto je jedna z najlepších správ o dvora auditorov, ktorú som kedy čítal. Ja som aj rád, že pán spravodajca s tým súhlasí. Pán Pinkston napriek kritike hovorí, že toto sú dobre vynaložené peniaze. Správa je teda pozitívna, myslíme si, že hodnotenie je konštruktívne. A ja sa chcem pánovi Pinkstonovi a jeho týmu za toto poďakovať. Správa hovorí, že Európska únia reagovala rýchlo a efektívne, vždy čo najefektívnejšie, na, meny, na mnohé výzvy, ktoré Tunisko muselo riešiť v poslednom období. A E, poslanci parlamentu, ktorí e, majú skúsenosti zo svojich štátov s podobnými problémami. Napríklad pán Zdechovský zažil aj v dejinách svojej krajiny takéto turbulentné obdobie a vie, že obdobie po revolúcii je vždy veľkou výzvou sociálne, ekonomickou a takisto aj pokiaľ ide o plánovanie programov. Predstavte si situáciu štátu, ktorá za 6, e, ktorý za 6 rokov e, mal 7 rôznych e, vlád. Nie je teda ľahké stanoviť priority, splňať kondicionality, keď každých 6 mesiacov máte novú vládu. Myslíme teda, že môžeme konštatovať eh, a môžeme byť spokojní s tým, že EÚ pomohla Tunisku s prechodom na demokratický systém. Som veľmi rada, rád, že dvor auditorov aj spravodajca toto uznali a takisto uznali zložitú situáciu, v ktorej sa Tunisko nachádzalo v minulom období. Eh, správa sa sústredí na obdobie rokov 2011 až 2015 a mnohé veci, ktoré právom dvor auditorov kritizuje, bolo vyriešených v medzičase, lebo sme už v roku 2017 a vidíme už väčšiu stabilizáciu, i keď to nie je ešte stále normálna situácia v Tunisku samozrejme, ale už je možné riešiť určité veci, ktoré spomínajú e, dvor auditorov aj spravodajca. Sme teda spokojní s touto správou a Vítame aj fakt, že Rada 19. júna už schválila túto správu a sme spokojní aj s pozitívnou diskusiou v rozpočtovom výbore EP 20. júna. A tento výbor zrealizoval pred pár týždňami misiu do Tuniska a tam poslanci mohli sami eh, pozorovať, eh, čo musí Tunisko riešiť, aké problémy a Mm. Pokiaľ ide o tú formálnu stránku, pán predseda, eh, akceptujeme 4 odporúčania Dvora auditorov a takisto aj 10 odporúčaní, ktoré formuloval spravodajca. Som veľmi rád, to sme napísali aj na papier, že sme nečakali do eh, tohto dňa, a už sme sa snažili implementovať niektoré odporúčania, ktoré sme dostali, napríklad spoločné programovanie. Nezabúdajme na to, že spoločné programovanie e, sa vracia do roku 2011. Boli to závery Rady pre rozvoj a tieto závery boli ešte v roku 2016 potvrdené. Ministri vtedy povedali, že spoločné programovanie by malo byť dobrovoľné, ale malo by sa stať normou. Komisia ESVČ by mali teda sa snažiť robiť toto spoločné programovanie, ale v konečnom dôsledku nemáme e, žiaden právny nástroj, ako to nariadiť členským štátom. Vidíme preto štáty, kde členské štáty e, naozaj spolupracujú v rámci spoločného programovania, ale potom vidíme prípady iných štátov. Niektoré iné štáty sa dohodnú s komisiou iba na spoločnej analýze, ale nechcú už e, pristúpiť na tú fázu spoločnej operácie, spoločného programovania. Niekto, niekedy to chcú obmedziť iba na niektoré sektory a nechať iné sektory mimo spoločného programovania. Toto e, teda sa nedá zaviesť e, veľmi rýchlo do praxe. Je to nová tradícia, ale musí sa ešte uchytiť. A v spolupráci s Tuniskom robíme pokroky v posledných dvoch rokoch. Máme takisto koordinačný mechanizmus na úrovni G7. Existuje od roku 2015, vtedy bolo nemecké predsedníctvo a v rámci toho robíme veľa dobrých vecí. Teraz finalizujeme nový podporný rámec a programovací dokument na ďalšie viacročné obdobie. A toto všetko sa postupne stáva realitou. 18 členských štátov majú nejaké zastúpenie v Tunisku, sú zapojení do tohto programu. Máme takisto aj 5-ročný plán rozvoja pre Tunisko a takisto plán, ktorý prijal tuniský parlament, to nám takisto dáva vodítka. No a takisto sa domnievame, že dvor auditorov má pravdu, keď hovorí, že by sme sa mali e, lepšie zamerať na výber sektorov, v ktorých chceme operovať, ale aj pokiaľ ide o kondicionality. Ja nesúhlasím úplne s členom dvora, že sme boli príliš veľkorysí pri posudzovaní kondicionality. Nie, my v niektorých prípadoch sme nezaplatili e, všetky e, požiadavky, ktoré sme dostali, pretože kondicionalita nebola splnená. Musíme ale rozlišovať medzi fixnými tranžami, ktoré sa e, preplácajú na podpis a variabilnými tranžami a tam E, hodnotíme na základe externých e, hodnotení od konzultantov, e, ktoré podmienky kondicionality boli splnené, ktoré nie a či máme preplatiť 100% alebo iba 50% alebo 0% požadovanej sumy. Takto, podporujeme v takto postupujeme v každom štáte, aj v Tunisku. A boli prípady, kde sme nezaplatili plnú sumu, pretože sme e, mali dojem, že všetky podmienky neboli splnené. Pokiaľ ide o počet sektorov, e, dvor auditorov má pravdu, že by sme sa mali sústrediť na obmedzený počet sektorov. Teraz e, prišiel ten 5-ročný plán rozvoja tuniskej vlády a vieme, aké priority má vláda, aj parlament Tuniska a preto tie priority teraz volíme už rýchlejšie a ľahšie. Pán Pinkston povedal jasne, že súd, pardon, dvor auditorov skúmal podporu pre Tunisku vo všeobecnosti, nie iba makrofinančnú pomoc. My máme 10 uh, e, riadkov v rozpočte, alebo aj viac, uh, e, CSO, LA, M a tak ďalej, ktoré sú venované Tunisku. A keď využívate toľkoto rozpočtových línií, E, tak je ťažké sa sústrediť napríklad na tri sektory. Áno, my chápeme, že by sa to malo skoherentniť, ale zároveň nemali by sme zavadzať nejakú umelú mantru napríklad troch sektorov. Európsky nástroj susedstva by to možno mohol dodržať, ale všetky tie programy naraz asi ťažko. My samozrejme robíme klastre, robíme taký uši výber Budete to vidieť, keď e, budeme hovoriť o pomoci, ktorú Európa uvoľnila pre Tunisko po roku 2015. Teraz e, platí jednotný podporný rámec do konca tohto roka a v rámci neho sme zúžili naše voľby e, na menší počet sektorov v rámci financovania susedskej politiky a teraz takisto finalizujeme aj tento podporný rámec e, pre obdobie do roku 2020. Takisto sme napísali rôzne oznámenia, napríklad z 29. septembra 2016 o Tunisku. Komisia SVČ prvýkrát vydali oznámenie o jednom e, jedinom štáte a tam presne sa zakotvuje ten klastrový prístup. A ešte PIFA, to spomínal pán Parňo, by, by sa mali organizovať častejšie. Tieto PEFA hodnotenia sa robia raz za 4 roky e, za normálnych podmienok. Nedávna PEFA skúmala rok 2015 a bola predstavená v apríli tohto roka, takže ďalšia PFA príde možno za 2-3 roky. Táto nízka frekvencia eh, mm, je dôsledkom zmenenej metodológie. My ale súhlasíme s pánom Pinkstonom, že je to dôležité tým predpokladom pre ďalšiu rozpočtovú podporu. A ďalšia vec, pán predseda, na záver chcem zdôrazniť ešte fakt, že naša podpora a individuálne programy a projekty Všetko toto je neustále monitorované, ale zatiaľ neexistuje celkové hodnotenie jedného štátu. Zatiaľ to nepotrebujeme, pretože máme správy dvora auditorov. Máme sektorové hodnotenia pre pomoc sektorom. Máme takisto monitorovanie jednotlivých výsledkov pre všetky eh, charakteristiky a programy a na základe tohto všetkého môžeme povedať, že monitorovanie a hodnotenie, ktoré teraz robíme, je realistické, kvalitné a dáva nám možnosť e, upravovať priebežne podľa potreby tie programy. Ďakujem. Ďakujem. Pán Pinkston, mohli by ste predniesť ešte niečo na záver? Thank you, Chair. I will only make one remark. One... Ja mám iba jednu pripomienku. Týka sa to verejného finančného riadenia, Public Financial Management. Všetci sa tu zhodujeme, aj komisia, aj dvor auditorov, na tom, že táto forma pomoci je veľmi dôležitá. A keď sa pozrieme na PEFu, z roku 2015, mám ju tu pred sebou. Musíme sa pozrieť, aký je rating. Je tam rating D+. Je to druhé najnižšie hodnotenie. Niečo teda musíme urobiť e, s riadením verejných financií. Tam sa musí niečo napraviť. S ostatnými pripomienkami môžem súhlasiť. Globálne je to veľmi pozitívne hodnotiteľné. Niekedy prednášame menšiu kritiku, ale toto je zásadná vec, najdôležitejšia vec, ktorá sa musí vyriešiť. Ďakujem. Pán Parnio na záver. Nie, nechcete sa vyjadriť. E, chcem sa ešte raz poďakovať spravodajcovi dvora auditorov. Takisto chcem poďakovať za prácu zástupcom Európskej komisie. Ďakujem za kvalitné odpovede, ktoré ste nám dali. Myslím si, že je to dôležité, aby ste mali možnosť e, sa vyjadriť k odporúčaniam dvora auditorov. Mm, ďakujeme za iniciatívu pánovi Karlovi Pikstenovi. A je dôležité, aby ste aj vyjadrili súhlas s odporúčaniami, pretože tieto odporúčania idú dobrým smerom a umožnia Tunisku, ktoré ešte stále je vo veľkých problémoch, umožnia Tunisku prekonávať postupne túto ťažkú situáciu. Nejde tu iba sa o samotné Tunisko, samozrejme ide aj o situáciu Európy a Európanov. Ďakujem. Ďakujem. Táto diskusia bola veľmi kvalitná, prezentácie boli vynikajúce. Vidím, že komisia aj dvor auditorov dnes sa názorovo veľmi zhodujú, čo nie je vždy pravidlom. Mňa to veľmi teší. E, máme tu ešte bod rôzne. Ďalšie zasadnutie bude 12. júla. Končím toto zasadnutie.